o, o aktuálne informácie agentúra inštitúcií. Máme časti, trendy, e, migrácia, vývoj regiónu a tretiou časťou je nutená migrácia a ja sa budem sústrediť na tú prvú časť. Takže na úvod by som rada povedala pár no, tak zhrnula niektoré veci, ktoré Možno viete o migrácii v arabskom regióne. Viac ľudí migruje do krajín arabského regiónu ako z nich v roku 2013. To bol rozdiel medzi to bol 30 miliónov ľudí, ktorí prichádza do regiónu a 24 miliónov odchádza z tohto regiónu, alebo odišlo. arabskej krajiny a ostatní opustia región region videl veľmi intenzívny nárast medzinárodnej migrácie od roku 1990. Viac sa to ako utečencov vo globálneho počtu utečencov. No a keď sa to len odhali, dá sa povedať, že väčšina týchto utečencov, ktorí sú v arabskom regióne, sú tiež z arabského regiónu. Nie výlučne, ale vo veľkej väčšine. Už musím keď čo súvisí s údajmi a údajmi o migrácii, samozrejme sú tam nepresnosti a medzery. A rovnako by som rada povedala, že e, priemer v arabskom svete môže byť zavádzajúce e, medzi jednotlivými podregiónmi. Môžu byť veľké rozdiely, k tomu ešte prídem. ilustruje nárast počtu migrantov 37,5 eh, milióna pre celý arabský región. Eh, tento počet dosiahol minulý rok. Eh, priemerný percent jednotlivých arabských regiónov 10 takže to vidíme. Je to ehm, podobné číslo ako v Európe, ale v jednotlivých regiónoch arabského sveta sú veľké rozdiely. Medzinárodní migranti približne 1% v krajinách Magrebu až do 46% v krajinách Perského zálivu. Hlavné krajiny, alebo cieľové krajiny v regióne sú Saudská Arábia, a Spojené Arabské Emiráty, Jordánsko, Kuwait a Libanon. A keď predstavu o arabskom regióne, do regiónu, cieľovom regióne, tak ako som povedala už predtým, veľká väčšina medzinárodných migrantov, ktorí prišli do arabského regióna, pochádza z Ázie, špecificky z Indie a opätovne to je samozrejme veľmi rozdielne. V jednotlivých podregiónoch dominujú migrácie veľké počty, racionálne mobility krajín Perského zálivu. Sádská Arábia je jedna z hlavných destinácií na celom svete. No a v iných častiach regiónu je tá situácia samozrejme iná. Takže ako som už povedala, región mm, je tak regiónom pôvodu, ako aj cieľovým regiónom analytiky, keď sa na to pozrieme, vidíme tri vzorce migrácie a štyri podregióny. Tie vzorce, ktoré by som dnes chcela spomenúť sú nútená migrácia a presídlenie, a ďalej miešaná migrácia a pracovná mobilita, to je tretí druh. A môžeme o týchto ďalej hovoriť um, trochu neskôr. Štyri podregióny, na, ktorý, na ktoré nesmieme zabúrať, to je tá kategorizácia, ktorú používame vo správe, je krajiny Magrebu, Mašrek, krajina zálivu a potom najmenej rozvinuté krajiny. Aj keď je to veľmi zjednodušené, e, dajú sa zmapovať niektoré vzorce a prideliť sa jednotlivým eh, regiónom, napríklad krajiny Magrebu. A zmiešaná migrácia a pracovná mobilita je dominantnou formou migrácie do aj z týchto krajín, ale celkom jasne v Líbii, je vnútorné presídlenie, nútené presídlenie, dominujúce a pričom pre krajiny e, vyššia miera migrácie z ako do týchto krajín Líbia a Alžír sú dôležitými, sú dôležitými cieľovými krajinami. No a Magreb je jediným podregiónom, ktorých Európa je tou hlavnou destináciou pre migrantov z Magrebu. To neplatí pre ostatné podregióny. Sa pozrieme na krajiny Mašrekov kde patrí Egypt, Jordánsko, Libanon, Irak, Sýria a Palestína, a tak celkom jasne dominantnou formou je nútená migrácia, pracovnej mobility hlavne z krajín Mašreku do krajín Perského zálivu. Egypt je jedným z príkladov kde sú na Perský záliv, kratie krajiny v regióne, ale tiež je tu zmiešaná migrácia za, zo afrických krajín, opätovne pre Mašrek. E, vyššia miera migrácie je z tohto regióna ako doňho e, s miernymi variáciami. Samozrejme, toto sú také agregované na úrovni subregiónu. No, Sudán, Jemen, Somálsko, Komorské eh, ostrovy a Džibuti. To sú najmenej rozvinuté krajiny, tak nútená migrácia a zmiešaná migrácia sú dominantnými formami. A viac ľudí odchádza z týchto krajín, ako prichádza a je tu tiež vnútorné presídlenie Sudán, Jemen, Somálsko. Ako si ste uvedomujete, sú najväčšie príklady, no ale migranti cyperského zákonu, kde e, pracovná mobilita je hlavný vzorec migrácie a kde migrácia do týchto krajín e, prevažuje nad migráciou z nich. A to vysvetľuje rozdiely v jednotlivých číslach a údajoch. Ako som už povedala, chcela som vám dať stručný e, príklad migrácie v arabskom svete, tým, že sa pozrieme na tri vzorce, nutená migrácia, zmiešaná migrácia a pracovná migrácia. Ja ich prejdem tak stručne a môžeme o nich rozdielom medzi nimi a prepojeniami hovoriť neskôr počas diskusie. Všeobecné predstave medzi eh, top desiatimi krajinami pôvodu utečencov, eh, Sýria, Sudán eh, sú na čele no a tiež mnohé ďalšie arabské krajiny príjmajú veľa utečencov. Jordánsko, Libanon sú s tými hlavnými Jordánsko má najväčší pomer medzi utečencami a obyvateľmi a dôležitú je tiež nevzal vnútornom presídlení Jemen, Sudán, Líbia, samozrejme Sýria sú v tomto ohľade veľmi dôležité. Ďalší vzorec, zmiešaná migrácia. To som chcela skutočne zdôrazniť, pretože myslím, že to je jeden z najtypickejších vzorcov v arabskom regióne, ktorý tiež vysvetľuje e, veľmi dobre niektoré výzvy, prečo to nazývame zmiešaná migrácia, pretože hospodárska, politická a sociálne príčiny sú e, skombinované. No a tie rozdiely medzi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 dynamika ako aj Líbia do dnešného dňa, pričom z krajín Mašreku, tak je to hlavne migrácia z Európy. Európy pracovná migrácia tiež úzko súvisí s takou, že by dôležité zdroje pre niektoré krajiny. Egypt, jedna z nich, Egypt je hlavnou krajinou pre, krajinou pôvodu pre pracovnú migráciu. No a na záver, taký prehľad o tom, len taký všeobecný o tom, čo je veľmi komplexný a diversifikovaný región. Tie vzorce, o ktorých som hovorila, sú možno užitočné na analýzu, ale keď sa pozrieme na migráciu v arabskom regióne, ak tento pohľad nám niečo vôbec hovorí, tak je to uznanie, že v skutočnosti skutočné príčiny a individuálna motivácia a rizika sa neustále kombinujú menia, takže kategórie sú dôležité legálne, sú dôležité, ale tiež majú svoje limity na pochopenie a hľadanie riešení. Naliehavosť a potreby pri nútenom presídlovaní sú obrovské, akútne, dopadajú na krajiny na úrovni štátu, spoločnosti, ale chcel som povedať, že ten kontext migrácie v arabskom regióne je veľmi zložitý a pričom pracovná migrácia a migrácia za prácou stále číselne najvyšším a najväčšou, tak um, dynamika budúcnosti to môže zmeniť a ukazuje situácia, že čiastkové riešenia, ktoré sú sústredené na niektoré kategórie migrácie, a krízové momenty alebo právach migrantov, potrebe právnych eh, kanáloch a pomoci a rozvoji. Ďakujem veľmi pekne za eh, pozornosť. Ďakujem. ktorý veľmi často nepoznáme veľmi dobre, pokiaľ ide o utečenecké toky a migračné toky. Mám dve otázky. Poprvé, niečo, čo súvisí s tým, čo ste už povedali a že niektoré kategórie migrujúcich sa miešajú absolútne pocit, že ten, tieto profily či skupiny nie sú také jasné a sa navzájom nejakým spôsobom prelínajú a ja by som e, rada poznala váš názor k tejto otázke pre tento región. A ďalšia vec, e, je to zaznamenané v správe s mužmi, učencami či presídlenými. Myslím si, že ženy migrujúce a nútenie presunuté sú e, veľké, veľmi často zabúdané, sa na ne zabúda v našich politikách. Ďakujem. Vielen Dank. Ďakujem. Pán kolega Jurek. Ďakujem pekne. Rád by som poďakoval za tieto veľmi dôležité informácie a za klasifikáciu jednotlivých typov imigrácie. Zároveň by som sa rád spýtal, by ste bola schopná nejakým spôsobom urobiť analýzu tohto typu celej oblasti, ktorá sa týka nelegálnej migrácie, teda pašovanie ľudí. Aj v tejto oblasti rozoznávame rôzne typy nelegálnej migrácie také malé firmičky, e, skupiny a až po organizovaný zločin v závislosti od toho, aké veľké sú tie skupiny. Či to má cezhraničný charakter, alebo či je to ohraničené len do tej oblasti, v ktorej fungujú tieto skupiny. Ako sa už pán predseda na začiatku e, spomenul, E, taká atraktivita či e, migrácie do bohatších krajín. A to sa vždy bude zneužívať alebo sa e, nejakým spôsobom tieto potreby podnecujú a to organizovaným spôsobom ľudia, ktorí chcú mať zisky. A to je všetko otázka, ktorú si treba položiť. nie len v komisii alebo vysiela aj z Europolu, sme mali k dispozícii rôzne údaje a informácie. Vy túto Ďakujem pekne. Ďakujem, hovorí pán Freund. Ďakujem za vaše um, vystúpenia a informácie toho, akým spôsobom v tomto regióne funguje pohyb eh, migrujúcich a utečencov, keďže tento aspekt eh, sa stráca v európskych diskusiách, síce akým spôsobom jednotlivé krajiny pomáhajú jednak utečencom alebo migrujúcim. Eh, no, občas dostatočne často, napríklad Jordánsko, Libanon alebo Turecko sa spomínajú ako krajiny, ktoré robia oveľa viacej ako to, čo robia európske krajiny, ak by sme vychádzali z tých hrubých čísel. Ale keď sa pozrieme trochu pod povrch, a to je určite e, za že situácia sa naozaj úplne zmení. Došlo k obvineniam na tieto krajiny, že nerobia nič pre utečencov. Otázka je, nie sú tam vôbec utečenci. Hovorím o sírskych utečencoch v Saudskej Arabii. Sú tam, ale nie sú. V Ománe napríklad. Spomínam len tieto dve krajiny. Máte na to nejaký protiargument alebo nejaké vysvetlenie? Mohli by ste hovoriť aj o finančných príspevkoch týchto krajín, či na úrovni financií prispievajú rozhodne či silne, aby sa zabránili alebo odstranili, znížili tie ťažkosti utečencov. hovorím z osobných skúseností a vy ste ma naozaj vašou prezentáciou veľmi pre, e, prekvapili, bola vynikajúca. Keď som vás vypočul, tak som si položil takúto otázku. Môžeme sa nejakým spôsobom poučiť zo situácie krajín na Strednom východe, ktoré prijímajú utečencov a ten mohli by sme byť účinnejší, otvorenejší pri, v prístupe k problémom, ktoré kladieme, e, teda v súvislosti s tými otázkami, ktoré si kladieme, keď hovoríme o migrácii, aké podmienky e, by sa integrácii týchto migrujúcich do týchto spoločností a do týchto hospodárstiev. Aká perspektíva sa otvára týmto migrujúcim, keď sa presúvajú, ostávajú na mieste? Čo robia tieto krajiny? Eventuálne v rámci pomoci, či sú tam nejaké investície do krajín pôvodu, či sa vytvárajú alebo e, nadvezujú kontakty s krajinami pôvodu. Aká je teda situácia? A vaša správa by nám mohla pomôcť toto jasnejšie objasniť. sú tam pracovné miesta, ale nie sú tam utečenci. A otázka je, je to preto, že nechcú príjmať utečencov, alebo preto, že utečenci nehľadajú ukryt v týchto krajinách. Potom táto otázka je trochu iná, než tá, ktorá súvisí s finančnou pomocou, súvisí s migráciou a príjmu utečencov. Líbia. Líbia sa nachádza v období prechodu, prerodu, e, je, to, je to krajina tr- tranzitu, prichádzajú tam ľudia z celej Afriky, z arabského sveta, ale za posledné tri roky sa situácia v Líbii e, významne zhoršila. A teda sú, už máme aj líbyských migrujúcich a mm, on, aj, a oni sú to tí, ktorí prechádzajú cez Stredomorie za veľmi e, ťažkých podmienok a, a buď sa potom nachádzajú aj v Tunisku, aj v Egypte a tak ďalej. A vaša organizácia urobila vynikajúcu prácu v Libii a otázka je, či by mohli aj naďalej pokračovať v Líbii, aby subsaharská Afrika, tieto národy, hlavne Etiopíci, Eritrejci a Sudanci, ktorí žijú v ťažkých podmienkach, aby z toho mali nejaký úžitok. A posledná otázka, summit z Lavalet. Mohli by ste nám povedať váš názor k tomuto samitu a k tomu, aké šance sa otvárajú po tomto samite, či ten prístup je správny, nesprávny, chybný a či by skôr e, by sme nemali postupovať iným spôsobom. Ďakujem, pán kolega Epitideos. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem. Ja by som eh, rád vedel, eh, pokiaľ ide o situáciu migrujúcich, ktorí odchádzajú do inej krajiny z rôznych dôvodov, hľadajú prácu, ale eh, určite narážajú aj na určité hranice či obmedzenia. Keď hovoríme o probléme napríklad religióznych prekážok, správanie sa týchto utečencov. A či sa nerobia príliš prísne kontroly na týchto osobách, ktoré hľadajú prácu e, v konkrétnych krajinách. Ďakujem. No, uh, Kolega López. Kolega López, ďakujem pekne. Aj ja by som zopakoval poďakovanie pani Valencianu k vašej správe a k vašej práci. Moja Otázka je veľmi konkrétna. Systém kafala, porušovanie ľudských práv a že dochádza k zneužívaniu a vykorisťovaniu utečencov v mnohých krajinách. E, vlastníci či zamestnávateľia zadržiavajú pasy týchto pracovníkov, ktorí pracujú v stavebníctve či v iných oblastiach. Samozrejme, my tiež nemôžeme dávať veľa lekcií v tejto situácii, ale aj to sú obavy, e, ktoré zdieľame v Európskom parlamente. Kolega Kán. Ďakujem, pán predseda. A ja by som rád poďakoval za túto veľmi užitočnú správu, ktorú ste vypracovali. Ja som mal príležitosť navštíviť viackrát e, túto oblasť a vždy ma prekvapilo to isté a síce počet ekonomických migrantov v porovnaní s občanmi, teda ten pomer migrujúcich, pokiaľ ide o kafalu, ktorú spomenal kolega López. Chcel by som, či by ste nám viacej vysvetlili, dosiahol nejaký pokrok. A pokiaľ ide o utečencov, odpovedia, ktoré dostávate od týchto krajín, aký sa zaznamenal pokrok, aký počet utečencov absorbujú. Bol by som rád, keby ste to jasnejšie, detálnejšie opísali a pokiaľ ide o otázku utečencov a spolupráce, akým spôsobom by sme sa my to mohli zúčastniť. Ďakujem, hovorí pán predseda. A vyzvem teraz spravodajcu výboru regionov stanovisku o migrácii. Je to pán Bosman, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. A ja by som rád pogratuloval pani Popza k tejto vynikajúcej správe. Myslím si, že veľmi často sa nám zdá, že väčšina imigrantov prichádza do Európy, ale nie je to tak. Najväčší počet imigrantov sa nachádza v krajinách, kde boli presunutí a je rozdiel medzi migrujúcimi a utečencami. A myslím, že tieto dve veci miešame veľmi často. Mnohí ľudia, ktorí žijú na Blízkom východe, nie sú utečenci a nemajú ani ten najmenší záujem sa utečencom stať. Neodišli zo svojej krajiny, pretože by hľadali lepšiu prácu, ale odišli preto, že jednoducho boli prinútení odísť. Migrácia je niečo úplne iné, je to niečo, čo sa realizovalo už dlhú dobu, aj storočia. A bude pokračovať informácia o údaje, ktoré určite začlením do mm, môjho stanoviska, ktorý pripravujem pre EÚ a ktorý sa robí v rámci partnerstva s tretimi krajinami. EÚ spolupracuje na tejto téme a výbor regionov zorganizuje diskusiu v tejto otázke. Budeme analyzovať migráciu ako globálny fenomén a budeme sa venovať aj dopadu migrácie a utečencov na miestne a regionálne samozprávy, čo je tiež veľmi zaujímavý bod, pretože sú práve tieto samozprávy, ktoré prijímajú v prvom rade oni sa, oni im poskytujú zdravotnícke služby a tak ďalej, poskytujú im prístup e, k školám, e, k vzdelaniu a dávajú im aj prístup k iným službám. Myslím, že to už aj bolo spomenuté. Hovorili ste o nutenej migrácii. A otázka je, či hovoríte o utečencoch, keď hovoríte o nútenej migrácii. Čo to vlastne je, tak ako vy to klasifikujete vo vašej správe? A ďakujem v každom prípade. A dúfam, že bude. Migrácie v Európe a Blízkom e, východe. Ďakujem, nech sa páči. Teraz máte možnosť odpovedať. Možno by som sa vrátila k záverom. A myslím, že to aj nejakým spôsobom je rezume toho, tých otázok, na ktoré sa teda budem snažiť odpovedať. Hovorilo sa tu napríklad o otázke kategórií, ktoré sa nejakým spôsobom miešajú, že nemáme jasné rozlíšenie medzi utečencami a migrujúcimi. A malo by to platiť pre všetky regióny podľa medzinárodného práva, tak e, tam máme jasnú definíciu a ktorá je všeobecne prijímaná v prípade utečencov, ale takáto definícia neexistuje pre termín migrujúci. A chrániť práva všetkých ochraňovať utečencov, ochraňovať tých, ktorí sú prenasledovaní v ich krajinách Nech už je to, či už ide o prácu v teréne, alebo keď sledujeme aj tú situáciu a vývoj v arabských krajinách, otázka je, či môžeme navrhnúť takúto dichotómiu. Čo to je nutená migrácia? Keď hovoríme o utečencoch, tak ako definuje medzinárodné práva, tak Existujú iné spôsoby či formy núteného presunu či presedlenia a tie nie sú pokryté definíciou, ktoré sú, ktoré, definíciami, ktoré sú v dohovoroch. Samozrejme, my ku všetkému podľa nás máme pristupovať z hľadiska ľudských práv ich rešpektovania na základe toho, aká je situácia v teréne v prípade migrujúcich, keď chcú prekročiť hranicu. Ak utečenec, jeden čo, teda utečenec opúšťa svoju krajinu kvôli vojne, kvôli konfliktu alebo kvôli prenasledovaniu, ak opustil svoju krajinu hľadajúc lepší život, aby lepšie mohol živiť svoju rodinu, aby mal lepšiu budúcnosť. Ak vezmem napríklad libyský príklad, tak vieme, e, že e, sú ľudia, ktorí prišli do Líbie pracovať, potom boli presunutí kvôli konfliktu, ku ktorému došlo v regióne na mieste. Takže môžeme sa zmeniť, a teda môžeme zmeniť z kategórie alebo pre z jednej kategórie do druhej, keď sme už v tom procese migrácie. Medzinárodné právo nám poskytuje určité definície, ale my by sme sa mali venovať a mali by sme analyzovať skutočnú situáciu niečo k genderovej otázke. Čísla, ktoré máme k dispozícii, sú agregované, sú to hrubé čísla pre celý región. A nevidíme venovali štatistikám v prípade určitej kategórie obyvateľstva, tak vidíme, že pomer mužov a žien e, sa viditeľne líši. V prípade núteľného presídlenia v Líbii máme takmer 50-50, teda pomer mužov a žien 50 na 50, ale keď pozrieme na migračné toky, ktoré prichádzajú zo západnej Afriky a ktoré idú do severnej Väčšina, väčšinou ide o mladých mužov. Dôvodom sú predovšetkým, alebo dôvody sú predovšetkým ekonomické a je to sociálna štruktúra, ktorá ich vedie k tomu, aby migrovali. Ako som už povedala, sú to obvykle mladí muži, ktorí by mali nejakým spôsobom ekonomicky prispievať k celej, prispievať celej rodine. Ženy e, sú tam istým spôsobom zastúpené, ale ich pomer závisí krajina od krajiny. Samozrejme, tie ženy sú zraniteľné, to je veľmi často veľmi vážny problém. A pokiaľ ide o pracovnú migráciu v štátoch Perského zálivu, tak tu je celkom jasne vidieť určité prerozdelenie, rozdelenie pracovného trhu, trhu s prácou na základe pohľavia. Napríklad, pokiaľ ide o pracujúcich v domácnosti, to, to robia hlavne ženy, Avšak pokiaľ ide o otázku stavebníctva, tak tam je to až 100%, tam sú to až na 100% muži. Boli tu viaceré veľmi zaujímavé otázky, nechcem vynechať teraz žiadnu otázku, pokiaľ ide o tú núdenú migráciu, o to som už spomenula, ale musíme si uvedomiť, že definícia utečenca je dosť obmedzená a to z viacerých dôvodov na to, aby sme mali takúto ochranu kategória. To je jeden z dôvodov, prečo vlastne niektorí ľudia sú nútení opustiť svoju domovinu. A v rámci terminológie je to skutočne širšie koncipované. Bola to takisto otázka ohľadne neregulárnej migrácie. Pokiaľ ide o túto otázku, tak táto sa nepočíta Takže to je veľká neznáma, veľký otáznik vo všetkých číselných údajoch v štatistikách. To znamená, nebudú tu údaje, Môžeme pracovať iba s nejakými odhadmi. Niektoré z týchto odhadov môžete napríklad získať v rámci kampani pre regularizáciu. Viaceré krajiny v krajinách, viaceré krajiny z krajín Perského zálivu iniciovali také regularizačné migrácie, kde regularizovali neregularizovaných migrantov a robilo to napríklad Maroko a možno o tom viac budete počuť od predstaviteľa, ktorý k vám prihovorí sa po mne. Takže myslím, že hovoriť o tomto sa nedá, pretože je to skutočne veľká neznáma. Pokiaľ ide o pašovanie a obchod s ľuďmi, tak to je takisto veľmi dôležitá otázka a myslím si, že v rámci regiónu máme, máme dočinenia so všetkým, je tu medzinárodný organizovaný zločin, Ide tu o pašovanie ľudí. Sú tu regióny, kde to je na také menšej úrovni, kde jednoducho sa pomáha tým ľuďom, ktorí utekajú, aby sa dostali cez, cez hranice. A tí, ktorí to organizujú, si možno niekedy takýmto spôsobom aj zarobia na svoje živobytie ale v každom prípade to súvisí s otázkou zárobku na živobytie a niektoré z tých štúdí, ktoré sme robili ohľadne Severnej Afriky, poukazujú na to, že tie, e, tá organizácia tohto typu zločinu skutočne je taká kontinuálna od malej miery až po skutočne k veľkým organizovaným sieťam. To znamená, ak sa v tejto sieti jeden prvok napríklad na tej nízkej úrovni vytratí, tak predsa len sa nahradí. A boli tu viaceré otázky, ktoré môžem sa pokúsiť zodpovedať. Možno by som mala povedať, že e, sa nedá jednoducho reagovať v skrátenej podobe na všetky, alebo v mene všetkých arabských hovoriacich krajín, ako oni ako tieto krajiny vlastne sa vysporadovali s migráciou počas posledných de- dekád. Nesmieme však zabúdať na to, že v rámci toho diskurzu, ktorý ja vidím v rámci Európy vo všeobecnosti, tak sa sústredíme predovšetkým na obdobie posledných rokov, možno posledného roku. Avšak v oblasti arabských hovoriacich krajín otázka vojny, presunu, migrácie, to je otázka, ktorá tam už pretrváva celé 10 ročia to je vlastne skúsenosť, ktorá dáva ráz arabsky hovoriacim krajinám už celé 10 ročia a vlastne hrôzy sírskej vojny alebo vojny v Sýrii to iba takýmto spôsobom dostali na povrch. Takže nemôžeme byť, e, nemôžem byť ja E, taká trúfala a povedať, že sa to všetko dá zosumarizovať nejakej odpovedi, pokiaľ ide o tú otázku, akým spôsobom sa venujú a riešia otázky migrácie. Pokiaľ ide o krajiny Perského zálivu, tak tam je ťažké získať konkrétne údaje a treba si uvedomiť, že väčšina krajín v Perskom zálive nepodpísali dohovor z roku 51 Takže do istej miery sa dá povedať, že tam ani nie sú utečenci, pretože takáto definícia tam nie je. Je tam systém azylový, kde sa registrujú utečenci ako utečenci, ale iba zo strany UNHCR. A preto vlastne tie počty zo strany UNHCR sú také malé, pretože vlastne tento systém, tak ako ho poznáme vo väčšine európskych krajín, tam neexistuje. To neznamená však, že tam nie je veľké množstvo sírčanov. Nemôžem vám dať konkrétne údaje, ja si nemyslím, že by niekto to dokázal v tejto chvíli, ale jedno z oficiálnych vyjadrení ministerstva zahraničných vecí v Sádskej Arábie je zhruba 2 milióny sírčanov v Sádskej Arábii a ja skutočne sa neviem vyjadriť k tomuto presne, ale ja si myslím, že to sa týka nielen krajín Perského zálivu, ale veľkého množstva krajín, kde vlastne azylový systém neexistuje, tá registrácia ako taká vlastne prebieha odlišným spôsobom. Aj tie popudy ľudí registrovať sa ako učičníci sú vždy odlišné, takže možno vlastne tá migrácia tu bola už aj pred krízou. Libanon a Syria sú dobré príklady. Tam bola cezhraničná, tá cezhraničný pohyb ľudí, dlhé obdobie, to znamená, boli tam ľudia, ktorí tam napríklad žili v druhej krajine a nemôžu teraz kvôli vojne vrátiť domov. Takže podobnú situáciu teraz máme napríklad aj v prípade krajín Perského zálivu. A napríklad Jordánsko, kde tie oficiálne čísla, máme ten register NHCR na úrovni 60 tisíc, odhad vlády je však na úrovni e, milióna pol, to znamená dvojnásobok, 600 tisíc a milióna pol. Takže iba pár informácií ohľadne toho, ako vlastne štatistiky ohľadne migrácie vyzerajú. Pokiaľ ide o finančné príspevky krajín Perského zálivu, Sádskej Arábie a Kuwaitu, tak tam boli dosť veľké tie finančné príspevky, pokiaľ ide o humanitárnej oblasti v oblasti Sýrie, takže toto takisto musí byť uznané. Bola tu ešte otázka, ako som už povedala, tradícií a histórie príjmania migrantov do arabskej spoločnosti a skutočnosť, že vlastne tu boli cezhraničné výmeny, ktoré vlastne fungovali celé 10 ročia a napríklad migrácia za prácou niektorých severoafrických krajín do krajín Golského Perského zálivu, do Mašreku, takže vidíme, že vlastne toto všetko treba vždy zohľadniť. Takisto aj tie historické prepojenia krajín. A hoci tu teda nie je nejaký voľný pohyb, formálne ustanovený, je tu určitá miera otvorenosti, predsa len pokiaľ ide napríklad o právne trhy s prácou, pokiaľ ide o akceptovanie učičencov, ale aj to sa líši od krajiny ku krajine. Hovorila som teda o perských krajinách a hovorili sme aj, počuli sme otázku o Líbii. Vraj to bola krajina transitu, ja si myslím, že Líbia je predovšetkým krajinou, cieľovou krajinou, bola to veľmi dôležitá krajina za Kadáfiho, pokiaľ ide o zamestnanosť z tých okolitých krajín, ako aj celého regiónu smerom na juh. A potom sa stala táto krajina aj krajinou tranzitu, prechodu. Prechod Libičanov z Libie smerom do iných krajín takisto sa nám nedostali do rúk informácie, ktoré by boli početnejšie. Máme málo informácií, vieme, že tu máme štúdiu, kde sa hovorí o socioekonomickom štatúte utečencov v Tunisku napríklad. Tu tie čísla skutočne sa veľmi líšia, pretože ešte raz väčšina tých utečencov sa jednoducho nezaregistruje v tej krajine alebo sa nezaregistruje registrujú na konzuláte z to z viacerých dôvodov, pretože tá história toho cezhraničného prechodu tu bola a pokiaľ ide o prácu v Líbii, tak tam sa venujeme predovšetkým takú ďalkovú prácu. Organizovali sme evakuácie do Tuniska, takisto sme prítomní na viacerých miestach v Líbii a venujeme sa aj otázke záchrany ľudí na mori, priama pomoc ľuďom, ktorí vlastne sú zachránení zo strany e, pobrežnej hliadky v Líbii na mori. Poskytujeme takisto pomoc, humanitárnu pomoc migrantov v tých záchytných centrách a pracujeme takisto aj na asistenčných programoch pre líbyskú komunitu, ktoré sú postihnuté takouto migráciou a presunom ľudí. Sú tu repatriačné programy pre migrantov, ktorí si žiadajú návrat do krajiny pôvodu. Takže to je zhruba v hrubých rysoch to, čomu sa venuje naša aktivita v, v Euró- v, za európske peniaze, za európske financie v Líbii. Takže takýmto spôsobom my sa venujeme migrantom v Líbii, ktorí skutočne si vyžadujú našu pomoc, pretože ide o zúfale prípady. A nemyslím si, že by som sa tu mala vyjadrovať napríklad k samitu vo Valete, pretože máte skutočne vysoko postavených hostí z Egypta a z Maroka, ktorí neskôr možno sa vyjadria k tejto téme, ale my máme teda pocit, že tu je potreba takéhoto dialogu a máme pocit, že tu je takisto potreba pre takúto platformu na to, aby pokračovala aj ďalej v zbližovaní krajín po viacerých ohľadoch aby sa nastavili diskusie za okrúhlým stolom, pretože tak ako to niekto povedal, týka sa to predovšetkým perspektívy pre stredomorský priestor a tu sa líši sever od juhu. To znamená, treba si uvedomiť, že realita, ktorú vlastne zažíva jeden región, nie je to isté, čo sa vlastne deje aj v inom regióne. Takže toto takisto musí byť e, vnímané v kontexte dialogu, že ako tá realita je vnímaná zo strany jednotlivých zúčastnených strán a ako sa ten problém dá spoločne riešiť. Takže všetky tieto miesta a platformy môžu slúžiť na hľadanie riešenia. Ja dúfam, že správa, ktorá je tu napísaná, je napísaná v takej podobe, že zapracuje do úvahy celkový komplexný obraz a že takýmto spôsobom vlastne podľa nášho názoru sa obsiahnu aj otázky bezpečných trás pre viaceré druhy kategórií a že sa to nebude teda, že sa tá rôznorodosť otázky migrácie nebude nejako zjednodušovať v tých analýzach. Myslím si, že som pokryla tie otázky, ktoré sa týkajú krajín Perského zálivu. Dúfam, že teda tie otázky pokiaľ ide o rozličné údaje, pokiaľ ide o odpovede, tak to sa dá vyjadriť jednoducho aj v tom kontexte, že čo vnímame e, v kontexte toho, čo je formálne zaregistrované množstvo migrantov a toho, čo je realita, takže skutočne tie rozdiely sú veľmi veľké. A pokiaľ ide o krajiny Perského zálivu, otázka kafalského systému, o ktorom ste možno počuli, to je skôr taký sponsorský systém, v rámci ktorého vlastne migrant je do istej miery naviazaní na svojho zamestnávateľa, tak na to sa už poukázalo viackrát. Je to problematické, viaceré organizácie zo strany ľudskoprávneho charakteru a pohľadu na to poukázali teda, pretože sa tu vytvárajú určité závislosti, ktoré môžu neskôr byť zneužité. A my sme obhajovali možné reformy vo viacerých krajinách, kde sa to uplatňuje, avšak tieto reformy musia vzísť e, z týchto krajín boli určité kroky urobené, napríklad Bahrajn reformu podporil, ale bohužiaľ realita je taká, ako je. Kafala alebo nie, právny rámec v jednotlivých krajinách a implementácia vlastne potreby zabezpečiť sa lepšie proti zneužívaniu je vytvorenie takého migračného systému, ktorý by bol férový a takisto ako to tu bolo povedané, to je určite výnimočná situácia o veľkom množstve krajín, kde je vlastne tá migrantská poli- migračná populácia na úrovni až 80 pracujúcej populácie v daných krajinách, čiže cudzinci pracujú v týchto krajinách a je to skutočne veľmi atypická situácia. Dúfam teda, že som pokryla všetky oblasti, ktoré sa týkali vašich otázok. Ak nie, tak som tu, aby ste sa spýtali ešte. Ďakujem. Ďakujem pekne. Mám iba krátku otázku k postupu. Keď robíte takéto štúdie pre IOM, e keď sú potom už číselné údaje k dispozícii, tak vlastne vy robíte potom ešte nejaké odporúčania pre tie regióny, ktorých sa to týka, alebo očakávate, že oni sa na vás obrátia, alebo je tam potom ešte nejaký follow-up? Takže pokiaľ ide o túto konkrétnu správu, toto bola snaha zo strany viacerých organizácií, IOM a OSN, boli vodcovské v tejto oblasti, ale Ide tu predovšetkým o vytvorenie také platformy na základe tých informácií, ktoré máme k dispozícii, čo je teda v tých regiónoch disponibilné a čo môže naša organizácia v tejto oblasti vyplniť určité vákum, ak tu je. Takže na základe takýchto zistení, ktoré máme z tých našich centrál priamo v teréne, môžeme vládam dať určité odporúčania, prečo to alebo oné riešenie je možno dobre akceptovateľné. Potom máme takisto analýzy údajov, ktoré obsahujú aj niektoré ďalšie kapitoly na to, aby tieto naše odporúčania boli patrične podporené. A to je vlastne taká dotočná platforma na to, aby sme sa lepšie zaangažovali do riešenia problémov, celej palety problémov, pokiaľ ide o spoluprácu s vládami. A náš, post, náš postup je teda štandardný pre našu organizáciu a keď je to zaujímavé pre jednotlivé vlády, tak sme ochotní robiť aj výskum a poskytnúť konkrétne e, fakty. Ďakujem pekne, takže týmto sa vlastne tento bod končí a prejdeme hneď k ďalšiemu. our next item is item number 12. Ďalším bodom je bod číslo 12, je to výmenu názor o spolupráci EÚ s tretími krajinami, ambícia a výsledky po samite vo Valete. Ide o spoluprácu Európskej únie s tretími krajinami. Dnes budeme hovoriť o príkladoch Marockého kráľovstva a Egypta. Máme tu hostí. Budeme hovoriť s Barkou Vajdou, ministerkou pre ministerstvo zahraničných vecí a spolupráce Marockého kráľovstva a veľvyslancom Hisham Badrom, asistentom ministra zahraničných vecí a multilaterálnych záležitostí Egypta. Hello. Hello. Hello. Okay, until recently, um, welcome. Until recently... Vaše krajiny sa spomínajú v kontexte chartumského procesu a rabatského procesu. Ide tu o otázku riešení migračných trás. Tieto dialógy vlastne boli iniciované zo strany Európskej únie na základe celosvetového prístupu k migrácii a mobilite. Bolo to podporené zo strany Rady pre všeobecné záležitosti v maji roku 2012. Takže chcel by som pripomenúť, že rabatský proces bol spustený ešte v roku 2006, kde vlastne sa takýmto spôsobom zoskupilo 55 európskych afrických krajín, zatiaľ, že chartumský proces bol spustený v roku 2014 a podporujú ho 5 Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Malta a Spojené kráľovstvo a 5 partnerských krajín Egypt, Eritrea, Etiópia, Južný Sudán a Sudán externé aspekty európskej migračnej politiky a spôsoby, ako riešiť prapríčiny súčasnej migračnej krízy na globálnej úrovni, európskej úrovni, to sú hlavné priority tohto výboru. A Migrácia je opakujúci sa komponent v rámci našej politiky pre zahraničné vzťahy, pokiaľ ide posunenie našich vzťahov s tretimi krajinami na úrovni multilaterálnej a bilaterálnej. Naša diskusia dnes vlastne nadviaže na správu AFETu a DV, pokiaľ ide o riešenie migračné pohyby, úlohu externej politiky Európskej únie. Členovia tohto výboru budú mať zájem vypočutie si vašich názorov ohľadne nedávneho prístupu, ktorý predložila komisia, pokiaľ ide vytvorenie nového rámcového prístupu k tomuto problému. Maroko je jedna zo 16 prioritných krajín spolu s Alžírom a Indonéziou pre Severnú Afriku a dúfam, že teda dialógy na vysokej úrovni prebehli tak s Marokom, ako aj s Egyptom. Viaceré záväzky boli prijaté na samite, na Valeckom samite. Tam Rada pre zahraničné veci vlastne už hovorila o implementácii týchto výsledkov, hoci vlastne téma migrácie je opakujúca sa. Bude ešte druhé kolo výmeny názorov na úrovni Rady pre zahraničné veci 14. novembra. Napríklad, pokiaľ bolo tu plánované spustiť program pre rozvoj regiónov v Severnej Afrike na to, aby sme riešili ochranu ľudí, ktorí sú dlhodobo premiesňovaní a týmto podporili aj ochranné kapacity tých hostiacich hostiteľských krajín do polovice 2016. Nakazňa prístup zorganizovať workshopy o zjednodušení vízového e, styku pre oba procesy. Táto výmena názorov dnes je príležitosťou informovať poslancov Európskeho parlamentu o pokroku pri implementácii akčného plánu z Valety a pri sluboch jednotlivých účastníkov vrátane EÚ. Rovnako eh, by nás zaujímali vaše názory na eh, reakciu a riešenia migračnej krízy, ktorá je bezprecedentná od druhej svetovej vojny pred vysokým alebo zasadnutím na najvyššej úrovni OSN, ktorá, ktorá bude zorganizovaná 19. septembra v New Yorku. Takže e, a pani Blajda dostanete slovo približne na 10 minút a pána vyslanecá sa slova po vás. Nech sa páči, ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predseda, dámy a páni, poslanci Európskeho parlamentu a členovia tohto výboru. Na úvod by som vám rada poďakovala eh, za vaše pozvanie a rovnako eh, za to, že mám príležitosť vymeniť si s vami eh, názory a postoje o migračných tokoch a migrácii, ktorá sa uskutočňuje na našom kontinente, Afrike, ale aj v Európe a v Stredomorí. Vážený pán predseda, vy ste eh, hovorili už o viacerých procesoch, eh, kde Maroko je súčasťou, rovnako ste hovorili o poslednom eh, samite v Valete, kde hm. my sa sústredíme na diskusiu medzi našimi dvoma kontinentami na základe princípov solidarity a zodpovednosti všetkých, no a je nevyhnutné a rovnako mimoriadne dôležité držiavať princíp vlastníctva a solidarity vo všetkých výzvach, ktorým čelia naše kontinenty v súvislosti s migráciou. Summit na Valete tiež regionálny a podregionálny proces, hlavne proces z Rabatu, na to, to ste nám pripomenuli, a rovnako proces z Chartúmu a rovnako že aby riadenie z eh, Afriky, Európy bolo eh, dlhodobé a pri eh, migrácia riešená ako naliehavá kríza. No a jeden z kľúčových elementov pre nás, vy ste hovorili o akčnom pláne z Valeckého samitu, aby všetky opatrenia okamžité boli mu venované a rovnako, aby sme riešili základné príčiny migrácie. No a v tomto ohľade tá mediálna pozornosť, ktorá bola venovaná migračným tokom, viedlo to bohužiaľ k politickej nestabilite v regióne. No a dnes sa medzinárodné spoločenstvo snaží nájsť riešenie tohto konfliktu v regióne. Eh, či už je to v Líbii, alebo v Sýrii, alebo dokonca, alebo teda v Jemene a v iných krajinách na africkom kontinente. Ale, ako som povedala, eh, tento bezprostredný eh, mediálny efekt posledných tokov Okrem toho treba sa venovať základným príčinám migrácie, čo sú hospodárske, sociálne, dôvody a problémy, problémy spojené s demografiou, dôvody, ktoré súvisia s klimatickými zmenami a ktoré tvoria väčšinu príčin a dôvodov migrácie. No a ako krajina ktorá veľmi dobre pozná migráciu a ako teda e, procesu e, z Rabatu ako tranzitná krajina a čoraz viac ako krajina destinácie. Snažíme sa riešiť veci inak a najskôr vidíme treba zanalizovať. Ja, ja treba hľadať ďalej riešenie všetkých e, príčin a mať multidimenzionálny prístup. No a po tretie je veľmi dôležité na africkom kontinente, ktorý je zdrojom väčšiny migrantov, treba potenciál, nie ako problém, potenciál treba vidieť ekonomicky, predovšetkým zdroje a rasta hospodárstva na našom kontinente, a rovnako tá demografická identita. to je obyvateľstvo Afriky, ale je tu tiež veľký potenciál na integráciu Afričanov e, vo svete a tiež integráciu Afričanov e, v Afrike, pretože e, väčšia časť migrácie, o ktorej sa hovorí, to je migrácia v rámci Afriky. Zo štatistického hľadiska myslím, že viac ako 50 migrantov alebo migrácie africkej sa deje v rámci Afriky. Takže ako som už povedala, treba sa venovať aj všetkým príčinám, treba pro ne, proti nim bojovať a hľadať riešenia. No a my sa snažíme od roku 2006 eh, v rámci procesu z ale má eh, Maroku sme začali ešte predtým, pretože eh, keď si dobre spomínate, začiatko prvého desaťročia 21. storočia, tak Janské toky do Európy, hlavne sa. Maroka. Takže už v roku 2003 sme sa začali venovať týmto prácam nielen na opatreniach eh, kontroly hraníc, ale tiež sme začali a spustili eh, vnútornú reformu na to, aby sme sa pokúsili eh, prilákať čo najviac neregulárnych, neregulárnych marockých migrantov, aby sa vrátili. No a stali sme za krajin a chceme Parížim sa krajinou, ktorá príjma ostatných migrantov zo subsaharskej Afriky. No a ja, ja som chcela Spomenúť, že po samite za Valety sa priprav, pripravujeme konferenciu COP22, čo bude tiež príležitosťou diskutovať na túto tému a hľadať reálne riešenia pre migráciu, ale migrácia, tak ako som povedala na úvod, jeden z dôvodov sú klimatické zmeny, dezertifikácia, nedostatok vodných zdrojov, to sú veľké príčiny migrácie, hlavne v, Afriky, v Afrike. A, a o týchto témach budeme diskutovať na konferencii COP22 a tiež na fóre migrácií, ktorú spolu zorganizujeme, zorganizujeme s Nemeckom v roku 2017-2018 a, a koncom septembra sa uskutoční aj konferencia v New Yorku. No a ako Maračanka a predstaviteľka e, štátu musím povedať, že marocký prístup hm, začať, začať, hm, netreba začať hm, v tomto bode v duchu otvorenia na našom kontinente. Takže, hm, ako som už povedala, spustili sme národnú stratégiu od roku 2006, ktorá bola skonkretizovaná v procese z Rabatu. Umožnili sme zníženie o 95 E, neregulárnej migrácie, ale rovnako nám to umožnilo spustiť e, obdobie úvah o hľadaní riešení migrácie, nie, pretože nemôžeme hovoriť len o neregulárnej migrácii, ale treba tiež, e, alebo nesmieme zabúdať na legálnu migráciu, pretože tiež je dôležité chrániť legálnych migrantov, čiže to v Maroku alebo v iných afrických krajinách alebo v Európe. A tiež nesmieme zabúdať na bezpečnosť, pretože treba v každom prípade bojovať proti prevádzačom. Od roku 2006 sa venujeme multidimenzionálnemu prístupu. Snažíme sa tiež aplikovať čoraz viac zásadné reformy na to, aby sme umožnili rozvoj priamo na mieste. No a mm, mm, hovoríme o samite La tak mm, spustená bilaterálna iniciatíva, ktorá sa týka blízkeho susedstva, iniciatíva Nigerii, v ďalších krajinách, čo nám umožňuje pracovať v blízkom susedstve, pretože spolupracovať, pretože jedna krajina o samote nedokáže vyriešiť problém. E, migrácia nemôže na všetky riešenia, ale o spolu, a to je práve ten princíp solidarity, všetci spolu nájdeme riešenie. Takže Maroko, ako som už povedala, od roku 2006 e, spustilo novú národnú stratégiu e, pre migráciu. Procesu z rabatu venovali sme opatrenia na redukciu a kontrolu migrácie, kam mm, patrí aj kontrola hranice a tiež sme užili uh, spoluprácu s krajinami ako napríklad Španielsko na všetkých úrovniach, uh, kam nepatrí len kontrola hraníc, ale tiež to umožňuje regularizovať a štrukturovať migráciu a umožňuje to vytvoriť takú obehovú migráciu. No a to umožňuje chrániť migrantov, umožňuje to vytvárať zdravé prostredie pre migráciu a tiež to umožňuje mať migrantov, ktorí prinášajú pridanú hodnotu a ale sme zvýšili rýchlosť, pretože ako viete, Maroko tiež spustilo inštitucionálne, hospodárske, spoločenské a politické reformy. No a všetky tieto reformy nám umožnili príjmať migrantov. Sme cieľovou krajinou a čoraz viac migrantov z viacerých krajín, nielen zo subsárskej Afriky, prichádza do Maroka. Takže od roku 2013 eh, pod riadením výsosti nášho kráľa Maroko spustilo novú migračnú politiku, ktorá umožnila regularizovať vysoký počet utečencov a migrantov skôr z, eh, som prišiel na konci prvej eh, časti najskôr sme spolupracovali, v súvislosti spolupracujú s UNHCR No a ďalej sme otvorili regionálne zastupiteľstva vo všetkých častiach a regiónoch Maroka, kde učenci sa môžu prísť registrovať. No a tým sa spustí proces regularizácie na základe niekoľkých podmienok. Najskôr musíme regularizovať situáciu žien, seniorov a detí, migrantov. Potom sa regularizuje situácia študentov a ďalej pracovníkov alebo ľudí v produktívnom veku. No a, a za menej ako 3 roky sa nám podarilo regularizovať situáciu 27 tisíc migrantov. Rovnako pracujeme na integrácii týchto migrantov by som partnerských zmluv a spolupráci s ústavnými inštitúciami, tak aby sme im umožnili, aby sme migrantom umožnili prístup k verejným službám, nájsť zamestnanie a ubytovanie. Rovnako spolupracujeme a pracujeme na harmonizácii našej legislatívy, tak aby sme práva migrantov prispôsobili medzinárodným normám a štandardom, ehm, boli prijaté zákony a pokračujeme ďalej v tejto práci. Každodenne, každodenne neustále sa otvárajú nové úrady, kancelárie a myslím, že čísla budú čoraz a budú stále len stúpať. No a myslím, že ma naznačili ako krajina juhu plníme svoje úlohy, snažíme sa podeliť sa o tieto skúsenosti s viacerými krajinami. No a tak ako som povedala už na začiatku, časy sa menia a migrácia je realitou, ktorá je čoraz dôležitejšia a častejšia. No a Musíme vidieť tento nový fenomén z rôznych uhlov 21. storočie. Je obdobím veľkých eh, zmien a pohybov, treba to akceptovať, no a rovnako treba akceptovať, že eh, pohyb ľudí je aj obohatenie. Takže to je všetko. Dobre. Dobre, ďakujem pekne. Pán veľvyslanec, nech sa páči, máte slovo. Ehm, ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, ďakujem veľmi pekne za pozvanie, na ktoré sme veľmi radi e, zareagovali. No a e, vážime si ktorú zohráva tento výbor v zahraničnej politike a sme radi, že si môžeme vymeniť názory na dôležitú tému, ktorá súvisí s utečencami a migráciou. Rád by som sa eh, podelil eh, s mojimi kolegami, tak ako povedala práve marocká ministerka, eh, vstupuje proces rabatu. Ja by som chcela, chcel tiež ďakovať kolegyne z IOM, ktorá sídli v Káhire a s nimi tiež intenzívne spolupracujeme v rámci chartumského alebo procesu chart, chartumu a on si zaslúži našu ďaku a ďakujeme im za to, že sú súčasťou systému OSN. A my sa tešíme na spoluprácu s EÚ a všetkými jej inštitúcie vrátane Európskeho parlamentu. Zohľadíme naše strategické a strategickú spoluprácu a potrebu úzko spolupracovať na to, aby sme spoločne dokázali riešiť problémy a dúfame, že Európska únia tiež príjme strategický proces v rámci spolupráci s Egyptom a zohľadní príležitosti a výzvy, ktorým všetci čelíme v našom susedstve a aby sme našli spoločné riešenia v prospech nás všetkých a to konštruktívnym a pozitívnym spôsobom. Dnešná diskusia vychádza v čase, keď životy miliónov ľudí v Afrike a na Blízkom východe sú ovplyvnené tými najhoršími globálnymi krízami, vrátanie mnohých e, obrovskej migrácie, potreby ľudí v rozvojových krajinách, na rozvoj a trendy diskriminácie a rasizmu, terorizmus a, a ďalej náročné situácie. A my a preto vnímame túto otázku e, z, z širokej perspektívy a všetci tu uvedomujeme, a vy aj my, že Nedávne, nedávna situácia ukázala, že problémy a konflikty, ktoré sa zdajú veľmi vzdialené, sú bližšie, ako si myslíme. No a terorizmus, migrácia, utečenci a extremistická ideológia, a to jasne ukazujú, týka sa to nás všetkých, a je si tu koordinovaný prístup, uznaním toho, že toto je spoločný problém, potrebuje spoločné riešenie, nemôžeme sa vzájomne obviňovať a to nikomu, alebo to už nebude stačiť, nepomôže to, nebude to stačiť a myslím, že to je začiatok a stratégie Valety, myslenia z Valety, ako Afrika a Európa môžu spolupracovať na dlhodobom udržateľnom vzťahu a nie na krátkodobom riešení čečenskej krízy. A k tomu sa ešte neskôr vrátim. Dovolte mi okamžite prejsť k otázkam migrácia utečencov Egypta túto tému veľmi dobre pozná a ja viem, že ste uh, už počuli uh, nejaké čísla kolegyne z IOM a môžem povedať, že momentálne je v Egypte 5 miliónov utečencov a migrantov. 5 miliónov vrátane uh, 500 tisíc uh, sírčanov. Uh, dôraz sa kladie na uh, v IOM na utečencov Sýrie. Uh, my máme 5 miliónov migrantov, utečencov, vrátane Sudančanov, eh, Iračanov, Somálčanov a tak ďalej. A 500 tisíc sírčanov. A tých 500 tisíc sírčanov, ktorí žijú eh, v eh, Egypte, nežijú, nežijú v utečeneckých táboroch, žijú medzi ľuďmi, v, majú dotovanú zdravotnú starostlivosť a vzdelávanie a tie náklady sú približne 300 miliónov dolárov ročne náklady na značenie tohto bremena, ako som povedal, sú súčasťou spoločenstva no a my budeme aj naďalej pokračovať v našej práci, budeme nie našej zodpovednosť, ale budeme sa snažiť ako niektoré iné krajiny rokovať tomto z iných dôvodov. A rovnako sme nedávno deli narastajúce počty utečencov alebo migrantov do Európy e, kvôli vojne, chudobe, nestabilite na Blízkom východe a myslíme, že náš prístup, egyptský prístup, tieto výzvy vyrieši komplexným spôsobom a udržateľným. Holistický prístup je absolútne nevyhnutný a zameriavať sa len na bezpečnostnú, bezpečnostný aspekt a pohraničné kontroly. To nebude jedinou reakciou a odpovedou na túto výzvu nedostatok príležitosti a nezamestnanosť bude viesť migrantov do rúk prevádzačov a k násilnostiam. Utečenci potrebujú adekvátnu ochranu v súlade s medzinárodným právom, potrebujú mať šancu na slušný život. A to v hostiteľskej krajine a mali by mať aj právo na integráciu. Myslíme si, že riešenie problémov migrantov musí byť riešením prvotných príčin Opakujem to, aj keď sa to už veľakrát povedalo, aké sú tie príčiny. Vyriešenie krízy v Syrii, ehm, vyriešiť problémy ehm, z biedo, viacej pracovných príležitostí pre mladých, pre ženy, miera stabilita v regióne, súčasná diskusia o nepravidelných migrantoch a azilantoch v Európe posilňuje islamofóbiu, xenofóbiu a rasizmus v Európe, čo nám robí starosti a to môže viesť etnickému a náboženskému extrémizmu. V Egypte sme preťažení počtami utečencov a migrujúcich, ktorí prichádzajú či odchádzajú do Európy. A to je výsledok dohody s Tureckom, uzavretie balkánskej trasy a dohoda so Severnou Afrikou sa zvyšil tlak na Egypt. A preto počet imigrantov a utečencov, ktorí prichádzajú do Egypta ako do tranzitnej krajiny alebo cieľovej krajiny, sa zvýšil. A to bol vplyv týchto dvoch, alebo je to vplyv týchto dvoch dohôd. Napríklad počet ľudí, ktorí chcú od UNHCR získať ehm, štatút utečenca je 800 denne. 800 ľudí denne žiada o utečenecký štatút v Egypte. Takže ide o cieľovú krajinu a okrem toho sú tu ľudia, ktorí prídu a potom chcú ďalej pokračovať do Európy. Za posledné tri mesiace egyptská pohraničná stráž zastavila viacej ako 5000 nelegálnych migrantov, ktorí chceli ísť do Európy a to z rôznych egyptských prístavov. To znamená, že iní neúspeli. Samozrejme, že áno, len chcem vám urobiť predstavu o číslach. Žiadny systém a čísla nie sú 100%, ale za posledné tri mesiace sme denne zadržali 400 ľudí, ktorí chceli ísť do Európy a sme pod veľkým tlakom. Snažíme sa a za tento rok Počas migrujúcich do Európy zo Severnej Afriky predstavovalo 110 tisíc ľudí, 90 išlo z Líbie, 10 z Egypta. Z tých 10 čo je asi 10 tisíc ľudí, 90 nie sú egyptiania, takže e, asi tisíc z nich sú egyptiania, zvyšok nie. Egyptský prístup k tomuto problému stojí na troch hlavných pilieroch národné, regionálne a medzinárodné riešenie. Na národnej úrovni si uvedomujeme, a už v roku 2010 sme si uvedomili, že je potrebné bojovať s pašerákmi ľudí a rozbíjať ich siete. Od roku 2010 máme e, zákon, Národný výbor a stratégiu na boj proti obchodu s ľuďmi a pašeráctvom pašeráci dostávajú trestia a dostávajú sa do väzenia. V týchto dňoch Egyptský parlament príjma ďalší zákon na boj proti ilegálnej migrácii. Je to zákon, ktorý stanovuje tresty pre pašerákov. Žiadnym spôsobom nesiaha na obete, na tých migrujúcich, ale trestá pašerákov. Okrem toho, prebiehajú informačné kampane v národnej strategii. To sú dva zásadné mechanizmy na národnej úrovni. Jednak boj proti pašerákom a obchodníkom s ľuďmi a tiež boj proti ilegálnej migrácii. Samozrejme, príjmame aj utečencov a zaobchádzame s, s nimi, ako keby to boli egyptiani, ale snažíme sa maximálne ich zastaviť a zablokovať, aby nešli ďalej, ale v tomto nemáme maximálnu podporu. Niektoré susedné krajiny dostali 6 miliardovú pomoc, krajiny, ktoré s vami susedia, to prostredníctvom Európskeho akčného plánu, ale my dostávame len 2 milióny v porovnaní s tými 6 miliardami. Takže na regionálnej úrovni sa dostávam k chartumskému procesu. To je problém afrického regiónu. V africkom rohu to musíme riešiť. To nie je to len o Európanov. Čo môžeme v africkom rohu urobiť s týmto problémom? Prebehlo v Šamel Šejku veľa schôdzi. Pred niekoľkými mesiacmi bola aj schôdza afrických ministrov z krajín Afrického rohu Africkej únie a diskutovalo sa o tom, čo robiť s eh, pašeráctvom a s obchodníkmi, s ľuďmi Mnohé krajiny Afrického rohu majú stratégiu, takže e, ten pohár je poloplný. Niečo sa už stalo, môžeme o tom diskutovať v otázkach a odpovediach, ale ešte je aj potrebné veľa urobiť. Egypt týmto krajinám pomáha, hoci máme obrovské ekonomické problémy. Už sme zorganizovali 11 školiacich programov pre africké krajiny a vyškolili sme asi 250 afrických policistov, vojakov aj civilistov v oblasti migrácia, boj proti nej, lavaleta. Poslanci sa dnes často pýtali, ako Egypt hodnotí lavaletu. Ja to poviem úprimne, my ako predsedovia chartumského procesu si uvedomujeme, že je dôležité, aby africkí lídry v Valete mali pocit, že Európa ich potrebuje že to nie je tak, že Afrika potrebuje Európu, ako to býva obvykle, ale že Európa potrebuje aj Afriku. Keď pán Pierre Vimo spolu s nami a s kolegami z Maroka e, to postavil, e, procesy Európa Rabat Chartum, tak my sme hovorili, že my tu nechceme nejaké krátkodobé zmeny či opravy, ale my chceme dlhodobé nové väzby medzi Európou a Afrikou preto tých 5 zložiek Laveleky tomu zodpovedá. Je to integrovaný balíček. Niekto hovorí rozvoj, rozvoj, rozvoj, prvotné príčiny, ale bez riešenia prvotných príčin to nevyriešime. Musíme odstrániť krízy a podporovať rozvoj. To je prvý pilier. Druhý pilier legálna migrácia kľúčovým prvkom nelegál, riešenia nelegálnej migrácie je dávať príležitosť k legálnej, keď zatvoríte všetky dvere, ľudia jednoducho pôjdu oknami. A to je to druhé teda, na čom sa aj dohodlo v Lavalete. Po tretie, ochrana migrujúcich. Či už ide o utečencov, alebo o migrujúcich, ktorí majú určité práva. Je to obojstranne výhodná situácia. Afrika a Európa sa spoločne angažujú v boji proti pašerákom a to je situácia win-win. A po štvrté dobrovoľný návrat. Európa má o to veľký záujem. To je dlhodobá perspektíva. Tým by som skončil. Ja si myslím, že máme príležitosť Axala, ale tá bude správne implementovať. A to všeobecne nie len to, že Európa povie, no pozrite sa, nás zaujíma len ako utečencov zastaviť, alebo že by len Afrika hovorila, nás zaujímajú len financie, no tak takto to fungovať nebude. Musí to byť udržateľné partnerstvo, ktoré sa bude zakladať na tých piatich pilieroch to by bol rámec pre budúcnosť. Ako to synchronizovať? Ako synchronizovať valetu s tým, čo sa deje v rámci rabatu či chartumu? Ja si myslím, že to je hlavná výzva pre budúce roky či mesiace. Starať sa o to, aby pokračovala nielen valeta, ale aj chartumský proces, aj rabat, aby sa to navzájom doplňalo. Existujú aj bilaterálne dohody medzi africkými krajinami a európskymi. Ako zmaximalizovať túto doplnkovosť a zabrániť sa prelínaniu či zdvojnásobovaniu. To je tá hlavná výzva. V Egypte si myslíme, že súčasná úroveň spolupráce nie je postačujúca. Ak by sme tento problém chceli naozaj seriózne riešiť, potrebujeme oveľa viacej spolupráce, širší rámec spolupráce. Myslíme to vážne a vážime si ten dialog, a veľmi rád si e, vypočujem aj reakciu vážených poslancov a ospravedlňujem, ospravedlňujem sa za to, že som prekročil rečnícky čas. Ďakujem, hovorí pán predseda. A teraz pani Valenciano ako spravodajkyňa, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne obom vystupujúcim. Obaja sú predstavitelia krajín, ktoré majú toho čo povedať naozaj veľa v novej perspektíve, e, k, ktorú musí vytvoriť EÚ, nová perspektíva o utečencoch, o migrácii, o nútenom presídlovaní. Ako správne marocká ministerka povedala, že jej krajina je pravdepodobne príkladnou krajinou toho, ako sa niekto môže stať e, krajinou pôvodu emigrantov, krajinou príjmu a zároveň aj tranzitnou krajinou. Preto nesmieme na roko zabúdať, pretože majú naozaj veľmi rôznorodé skúsenosti. Hoci som si vedomá ťažkosti, ktorým Maroko čelí, keď musí zadržiavať obrovský tok utečencov, ktorí by inak prišli do Európy, predovšetkým do Španielska, Španielska, Talianska a tak ďalej. A preto je podľa mňa veľmi zaujímavé si vypočuť analýzu marockej ministerky o potrebe prístupu k tomuto fenoménu z dlhodobého hľadiska a nezabúdať ale samozrejme aj na tie naliehavé otázky, zadržiavanie ľudí. Dlhodobý a krátkodobý prístup majú jednu spoločnú vec a síce ak chceme, seriózne, ak chceme byť seriózni, mali by začať fungovať ten istý deň. Tak krátkodobá aj dlhodobá politika, to je tá veľká výzva. Či EÚ skutočne pristupuje dostatočne účinne a s dostatočnými prostriedkami k dlhodobej politike. A preto by som aj zdôraznila slova egyptského ministra, keď hovorí, že výmena sa nemôže zakladať len na tom, že vy budete kontrolovať migračné toky a my vám budeme dávať financie, aby ste to robili. Pretože takto jednoducho nefunguje. A máme tu turecký príklad okrem legálnych politických a morálnych pochybností, ktoré nám turecká dohoda prináša mnohým, môžeme samozrejme vybudovať nejakú bariéru v Turecku, ale teraz vidíme, že utečenci a migrujúci prichádzajú cez Líbiu, cez Egypt, cestou, ktorá je oveľa nebezpečnejšia. Tým, že tie podmienky presunu sú ešte horšie a percento zlyhania je oveľa vyššia tých obetí, než to bolo v prípade Turecka. Za posledné týždne je brutálne to číslo, to množstvo presunov, ku ktorým dochádza cez Sicíliu, eh, cez Sicílsky kanál a ten je veľmi nebezpečný. A ak nebudeme E, riešiť tie hlboké príčiny, ktoré spôsobujú masívny odchod ľudí z krajín pôvodu, tak je jasné, že akékoľvek bariéry a dvere postavíme, tak v konečnom dôsledku sa ľudia pustia určitou cestou a bohužiaľ tie cesty sú čím ďalej tým nebezpečnejšie. Všetko, čo sa robí e, na úrovni bilaterálnych či multilaterálnych dohôd, podľa nás je to pozitívne a budeme sa tomu venovať aj v správe EP nemá k dispozícii úplne všetky informácie o týchto dialogoch, ale budeme sa snažiť zachytiť maximum. Mysleli sme tiež na význam dohôd medzi regiónmi, teda krajiny, ktoré skutočne najviac trpia utečeneckým dopadom, aby mali možnosť sa dohodnúť v rámci vlastného regiónu. Tieto dohody môžu byť asi, sú asi najúčinnejšie aj to, čo môžeme robiť v EÚ. Ale moja otázka na oboch ministrov a to, čo ma zaujíma čo je viacej politika než iná vec. Myslíte si, že EÚ mala načrtnúť svoju politiku do budúcich rokov iným spôsobom, čo tejto politike chýbe, v súvislosti s vašimi krajinami v rámci kontroly hraníc, ale aj v rámci pomoci presunutým a z hľadiska ľudských práv migrujúcich. Čo si myslíte, že by sme mali robiť, čo doteraz nerobíme? Vzhľadom na to, na, vzhľadom na tú dlhodobú perspektívu. A to je jediná perspektíva, ktorá skutočne vyrieši túto drámu, ktorú každodenne zažívame. Ďakujem všetkým za pozornosť. Gracias. Ďakujem, hovorí pán predseda. Kolega Panceri, nech sa páči. Grazie, president. Ďakujem, pán predseda. Chcel som si vypočuť názor našich hostia. Ďakujem im za ich prítomnosť a za pár poznámok. My sme zdôrazňovali na samite e, závery Lavalety, ale mám pocit, že ako mnohé ciele, ktoré si stanovujeme, je tam vždy problém koherentnosti. Skutočné financovanie spolupráce je nízke nezávisle od návrhu vytvorenia novej línie investícií 62 miliard eur pre Afriku, ale to bude závisieť od mobilizovania súkromného kapitálu, ktoré sú nejasné a veľmi pohyblivé a zatiaľ čo skutočné financovanie pochádzajú len z Trastového fondu pre naliehavé otázky pre Afriku a to 1,9 miliardy eur na 5 rokov pre 28 krajín. Tak to je prvý paradox. Trastový fond je e, s väčšinou venovaný naliehavým otázkami migrácie zatiaľ, čo ako hovorila práve Elena, všetci veľmi dobre vieme, že štrukturálne otázky sú dlhodobé a aj odpovede by sa mali venovať hĺbkovým príčinám chudobe, nerovnováhe, nerovnosti, zneužívaniu, vykorisťovaniu ľudí. To sú všetko a potom aj e, príčiny mediálne, e, environmentálnej migrácie. A v Lavalete sa síce o tom hovorilo, ale myslím, nepostačujúco sme to nerozpracovali a je tam ďalší paradox. Na jednej strane EÚ žiada od tretich krajín viacej spolupráce, aby sme Eh, riadili eh, tie migračné toky, ale na druhej strane vnúcuje, a to je za posledné týždne jasné, podpis ekonomických partnerských dohod alebo voľného obchodu, ktoré eh, vedú k tomu, že sa dochádza sa k, sa k ekonomickej kríze alebo k zrušeniu pracovných miest týchto krajín. Ak nevyriešime tento, toto protirečenie, paradox, tak potom je tu riziko, že vytvoríme všeobecnú nedôveru práve v medzinárodných vzťahoch aj vo verejnej mienke viacerých krajín. Ja by som rád poznal váš názor, pretože môžeme zdieľať nejakú spoločnú cestu, a potrebujeme samozrejme dlhodobé priateľstvo, pretože je tu riziko, že tu budeme diskutovať, dlho diskutovať, ale a po ceste aj tak stretneme rôzne, veľmi rôznorodé zámery a záujmy. Ďakujem. Pán Preda, ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem našim dvom hosťom. Zdravím pani Balkal Bojda, ktorá bola veľmi aktívna v spolupráci medzi EP a Marockým parlamentom. Ďakujem za vaše vystúpenia. S uspokojením som si vypočul našich hostí, ich skúsenosti. Obaja zdôrazňovali potrebu koherentne pristupovať k tomu a riešiť to, čo sa prijalo tých záverov na e, lavalete takmer pred rokom. A čo je zaujímavé, kombinuje sa tu pozornejšia, pochopiteľnejšia strednodobá vízia aj dlhodobá v kombinácii s tým krátkodobým hľadiskom lavaleta to bolo tiež 16 veľmi presne zameraných iniciatív, ktoré majú deadline rok 2016, ale mali by sme byť aj ambicioznejší z dlhodobejšieho hľadiska, ale je to takto a my musíme pracovať aj krátkodobo. Máme 16 iniciatív, ktoré majú tento deadline. Ešte sme sa tým finálnym datumom nedopracovali. Do konca roka máme ešte 4 mesiace, ale ja by som rád vedel aby počul si od vás, k akej dynamike došlo od vtedy, čo vidíte ako najsolidnejšiu iniciatívu týchto 16 iniciatív, ktoré majú deadline koniec roka 2016, sú veľmi rôzne. Ide, v tých, ide to v tých piatich smeroch, e, ktoré egyptský minister spomenul. Tu sa nezhodnem s e, našou predsedničkou podvýboru pre ľudské práva sú aj krátkodobé iniciatívy, ktoré fungujú a do dneška dohoda s Turkami to je niečo, čo fungovalo veľmi dobre a je našim záujmom, tak ako sme to aj dnes do obeda hovorili, aby to aj pokračovalo. A aby to Turkovia nespochybňovali a aby sa zrealizovalo aj to, čo sme my ako Európania prislúbili. Ďakujem. Next is uh, Pán Parnio. Ďakujem pekne, pán predseda, ctení kolegovia, pani ministerka, vážený pán veľvyslanec. Ďakujem pekne za vašu prezentáciu. Ďakujem za kvalitu návrhov, ktoré ste predniesli tu u nás a ja si myslím, že vlastne koncom augusta, teda začiatkom septembra roku 2016 sa nachádzame v takej kľúčovej chvíli, pokiaľ ide o tento summit vo Valete, tak ako na to poukázal kolega pán Preda. Tento summit v novembri roku 2015 vlastne mal určitý politický cieľ na to, aby sme bojovali proti odchýlkám, ktoré vlastne súvisia s touto migráciou a takýmto spôsobom vlastne má za cieľ vytvoriť partnerstvo, trvalé partnerstvo medzi Európskou úniou a Afrikou. Avšak treba povedať, že na to, aby sa vytvoril takýto podporný fond, keď to porovnáme napríklad s tou perspektívou tých 6 miliárd, ktoré boli dané napríklad Turecku v rámci tej dohody ohľadne migrácie, tak to, čo sa tu dohodlo, tá migra 1 miliarda celá 8, 1,8 miliardy, tak to je jednoducho príliš málo. Takže tá otázka, ktorú by som sa chcel spýtať, a čo by nám bolo možno dobré, ak by ste mohli presnejšie objasniť, je, že ako vlastne táto 1,8 miliardy, ako to bolo uplatnené od začiatku novembra roku 2015, ako sa využili tieto peniaze, ako môžeme vlastne sa pozrieť na nové perspektívy na to, aby sme umožnili tejto dohody, dohode z Valety, tak ako ste poukázali aj vy, pán veľvyslanec, aby jednoducho trvali tieto naše ambície dlhšie. To znamená, ide tu o to, aby ste vlastne vyjadrili vaše požiadavky na to, aby sme my mohli prejsť k financovaniu, ktoré bude možno ešte vo vyššej miere finančného hľadiska, aby sa mohli riešiť takéto kľúčové problémy, tak ako nám to poukázal aj môj kolega Pier Antonio Panceri, ako ste na to vlastne poukázali aj vy, pani ministerko, vo vašich úvodných slovách, kde vlastne sa hovorí o týchto kľúčových problémoch Pokázala na to aj Medzinárodná organizácia pre migráciu, ktorá zdôrazňuje, že sú tu zlé podmienky pre prácu, ktoré sú kľúčovými príčinami tejto migrácie a to už od roku od, 70, od 90. rokov. Takže, vážení priatelia, pani ministerka, Marok Ko je takou výkladnou skriňou, pokiaľ ide o otázku integrácie, subsaharskej integrácie. Je to politika zo strany kráľa, ktorá vlastne sa v posledných rokoch aplikuje a možno by bolo dobré ozvedieť sa niečo viac o tejto politike, ktorá sa tu aplikuje a bolo by možno takisto zaujímavé z tejto politiku robiť určitý model pre zvyšok krajín tohto regiónu kde sme videli teda veľký úspech, pokiaľ ide o integráciu tejto integrácie, tejto migrácie ľudí, ktorí prichádzajú z subsahárskej oblasti, ktorí prišli do Maroka minulý rok. Ďakujem pekne a teraz dostane slovo pán Korvin Mike. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Ja by som iba chcel upriamiť vašu pozornosť predovšetkým na, na nasledovnú skutočnosť ak príde napríklad kračiť do krajiny nejaké, možno nájde prácu, ktorú by možno dostal domáci, ale musí prežiť. To znamená, takže mm, musí sa zamestnať na to, aby mohol jednoducho žiť. V Amerike 97% ľudí sú imigranti a darí sa im veľmi dobre. Takže to je všetko, zamyslíme sa nad týmto. Anna Gomes. Ja sa takisto chcem poďakovať za vaše úvodné slova. Je veľmi zaujímavé vypočuť si vaše slova ohľadne toho, ako tento proces funguje. Súhlasím s tým, čo povedali kolegovia, aj vy ste na to poukázali, že vlastne tie peniaze, ktoré boli alokované, vlastne nepreukázali nejaké konkrétne výsledky, pretože sme to porávame napríklad s Tureckom, kde síce každý hovorí o tejto dohode, ale táto dohoda je neexistujúca, nie je tu žiadna podpísaná dohoda s Tureckom, je tu iba vyjadrenie, nič iné. Ak sa však pozrieme na tie prapričiny, ako na to poukázala kolegyňa Valenciano, príčiny, prečo ľudia prichádzajú, tak to súvisí s hospodárskymi dôvodmi. Vy ste naznačili, pani, klimatické zmeny, aké to má dopady, ale my vieme veľmi dobre, že to súvisí aj so zlou, zlými vládami, opresiami, utláčaním, ľudia sa dostanú do konfliktov takto a sú utlačení. Takže keď už hovoríme o týchto prapríčinách, tak sa musíme pozrieť aj na naše príčiny, že prečo zrazu manie imigrantov nebol problém, teraz je to zrazu problém a súvisí to s našimi hlúpými hospodárskymi politikami, ktoré netvorili rast pre nás a vlastne toto sa pocítilo aj v našom susedstve. Avšak moja otázka je, regional dimension which you have evoked in terms of addressing the root causes on your side. Avšak pri riešení týchto základných problémov tak by sa mohla položiť aj otázka týkajúca sa možných riešení. Takže to, čo ste povedali právom, že ak neprídu títo utečenci cez dvere, tak prídu cez okno, tak vlastne otázka je, aby sme otvorili právny spôsob príchodu Európskej únie. To je jediný spôsob, ako efektívne vlastne zachránime životy, ale vlastne takýmto spôsobom poprieme alebo zamedzíme pašerákom, aby sa venovali tej svojej aktivite. Čo môžeme urobiť? Pretože toto je zasa niečo, kde Európania zlyhali zlyhali, pokiaľ ide o tieto bezpečné spôsoby dostania sa do Európy. A vlastne takýmto spôsobom my podporujeme tento celý biznis týchto pašerákov, pretože sú tu celé kruhy pašerákov spojené s organizovaným zločinom, terorizmom a vytvára to prepojenia organizovaného zločinu na oboch stranách, aj na, u nás, teda s mafiou. Ďakujem. Ďakujem, nikto iný sa nehlási, takže teraz dám slovo našim hostom. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, vážení poslanci, poslankyne, ďakujem za vaše otázky. Budem sa snažiť reagovať na niektoré z týchto otázok. Keď hovoríte že čo vlastne Európa musí urobiť. Pane Valenciana, vy ste to spomenuli aj pán Pancer, vy ste hovorili o, o tom, že ako Európska únia by mala vlastne kreovať tú svoju politiku možno v inej podobe, čo je veľmi dôležité a tu vlastne vychádzam z príkladov napríklad Maroka. Už som to povedala v úvode. Pre nás princíp solidarity a zodpovednosti zdieľané je veľmi dôležitý. Pokiaľ ide o krajiny destina- cieľové, aj pokiaľ ide o krajiny tranzitu, prechodu, tak tam sa to takisto vidí celkom jasne. A pokiaľ ide o nás, je veľmi dôležité nájsť určitú politickú vôľu vo všetkých týchto krajinách, to znamená v krajinách, cieľových krajinách, ako primateľských, hostiteľských krajinách, ako aj krajinách tranzitu. To znamená, treba tu, vyžaduje si to veľkú politickú vôľu. Vidieť to na všetkých úrovniach. A teraz, keď vlastne sa venujeme týmto, tejto politike, a to je skôr taká komplexná reakcia, tak ja skôr vychádzam z takého dodobého hľadiska, pretože vlastne keď hovoríme o tom, že čo by sme mohli robiť z krátkodobého hľadiska, takýto viacdimenzionálny prístup je síce možný, a tam vlastne je možné aj to financovanie ako také, a ja nechcem vám zakrývať to, že krajiny ako Maroko urobilo takú dobrovoľnú aktivitu a prijalo stratégiu integrácie migrantov od roku 2006, dokonca ešte aj predtým, a Maroko takisto si zvolilo financovanie veľkej časti všetkých týchto migračných politík. To samozrejme nikdy nestačí. Môj kolega na to takisto pokázal, hovoril zhruba o 300 miliónoch. Pokiaľ ide o Egypt, povedal pán Badr, hovoril o 230 miliónoch eur ročne. Európska únia má takisto fondy k dispozícii a tieto fondy však nie sú dostatočné, pretože, tak ako na to povedala aj pán pancery, týka sa to všetkých 28 krajín, ale aj preto, že vlastne je to zacelené na všetky parametre tej migrácie a takýmto spôsobom sa vlastne nahradza aktivita členských štátov, pokiaľ ide o fenomén tra- tranzitnej migrácie. A v tejto oblasti máme ešte čo urobiť, predovšetkým pokiaľ ide doplnkové finančné aktivity, pokiaľ ide o to financovanie, ktoré vlastne prichádza z tých fondov, ktoré už existujú. Takže ide tu o realikáciu, kde sa vlastne znižujú finančné prostriedky v iných fondoch na to, aby sa využili tieto peniaze. Takže my to nemôžeme vám ponúknuť nejaké riešenie, ale nemôžeme o tom ani rozhodnúť, pretože to rozhodnutie spočíva na vašich závisí od vás, ale pokiaľ ide o financovanie, tak na tejto úrovni a pokiaľ ide o kapacitu celkového financovania, pokiaľ ide o jednotlivé krajiny, pretože sú možno niektoré krajiny, ktoré síce možno majú aj politickú vôľu, ale nemajú prostriedky na to, aby to financovali, takže treba to vnímať v tomto kontexte. A takisto aj v samotnom úvode sme už povedali, že tá migrácia keď hovoríme o migrácii, tak nehovoríme o neregulárnej migrácii. Táto je síce dôležitá, na no tie čísla sú veľmi dôležité, ale migrácia regulárna, legálna je takisto dôležitá. Treba spustiť konkrétne programy to, aby sa táto migrácia štrukturalizovala. Urobilo sa to v Španielsku, tam sa spustila takáto štrukturovaná cirkulárna migrácia, ktorá umožnila definíciu niektorých pracovných príležitostí, ktoré takýmto spôsobom vlastne sprevádzajú Marokancov, ktorí prichádzajú do Španielska, potom sa vrátili zasa do Maroka a takýmto spôsobom sa im poskytlo vzdelanie, takže už vraciame sa k tomu k tej téme vzdelávania. Takýmto spôsobom sa vlastne urobila určitá snaha v rámci regularizácie nelegálnej migrácie. A takýmto spôsobom vlastne sa riešia aj otázky nelegálnej migrácie. A potom je tu ešte ďalší aspekt. Maroko v tejto oblasti urobilo skutočne veľký krok dopredu. A pokiaľ ide o možné dopady takéto migrácie, pokiaľ ide o tie nešťastné dopady tejto migrácie, ktoré vidíme tu v Európe a ktoré sa týkajú nás aj bytostne, tak ide tu o tú segregáciu predovšetkým, ktorá sa takýmto spôsobom vytvára. Ide o toho ducha nechcem použiť slovo rasizmus, ale jednoducho ide to určité odmietnutie toho druhého, týchto migrantov. Toto vzniká a tu je dôležitá integrácia náboženská a kultúrna, takže v tejto oblasti treba takisto niečo urobiť. Robí sa to na úrovni bilaterálnej, aj na úrovni multilaterálnej, aspoň pokiaľ ide o Maroko a Európsku úniu takisto to riešime v tomto duchu od roku 2003, kde vlastne došlo k náboženskej reforme, kde ide predovšetkým o dobré spolužitie. Snažíme sa takýmto spôsobom vlastne trochu informovať aj migrantov, pokiaľ ide o pluralitu kultúry, a myslím si, že v tejto oblasti sa musí niečo urobiť v Európe na to, aby sme všetci mohli bojovať proti tomuto fenoménu odmietnutia, kde sa vlastne iba akcentuje to, čo spomenula pani Gomeš, kde hovorila o hospodárskych problémoch, kde vlastne možno tá hospodárska kríza takisto má svoje dopady v tomto, tejto oblasti, ale súvisí to aj s tou kultúrnou zložkou. V Maroku, sme sa, v Maroku sa teda vlastne urobili kroky v tejto oblasti Vytvorila sa akadémia vzdelávania pre imamov, otvorila sa táto im, akadémia aj pre ďalšie národy, predovšetkým africké krajiny, ale potom aj pre európske. Takisto sa urobili ďalšie kroky, kde sa môžu ženy stať imamkami takýmto spôsobom sa otvára spoločnosť aj v tomto ohľade. A takýmto spôsobom dochádza vlastne k rovnosti medzi mužmi a ženami aj v tejto oblasti. Takže sú tu viaceré úvahy, ktoré treba zohľadniť a myslím si, že je tu také problém uvedomenia si tejto skutočnosti musíme z globálneho hľadiska sa pozrieť na komplexnosť týchto problémov a potom uvidíme, že je ešte pred nami veľmi veľa práce, ale je tu určitý potenciál, pokiaľ ide o kreativitu, ale vyžaduje si to určitú dávku odvahy, ktorú budeme musieť prejaviť všetci voči všetkým týmto fenomenom, ktoré tu máme. Pán Preda potom zasa hovoril o dynamike, ktorá vlastne nastala od toho um, samitu vo Valete. Samozrejme, nemôžeme urobiť všetko z takto krátkodobého hľadiska, tak ako to bolo zacielené v výsledkoch tohto samitu. naša krajina ešte nepatrí do skupiny tých krajín, kde sa vlastne budú robiť takéto krátkodobé riešenia, bezprostredné riešenia. A postupne sa musíme venovať aj otázkam, ktoré vlastne sú kľúčové na to, aby sa odstránili všetky tieto fenomény. A potom pani Gomeš napríklad ešte hovorila o rozvoji a príčinách, ktoré majú skôr politický ráz. V rámci týchto príčin migrácie sú takisto aj otázky environmentálne, demografické, a to súvisí aj s politickými problémami. Zažívame túto nestabilitu stále viac, týka sa to Sýrie, Líbie a možno aj iných krajín subsaharského regiónu. A to súvisí s politickými problémami, kde ľudia opúšťajú svoje krajiny domovské, pretože sú tu interné, je tu interná nestabilita, vnútorná nestabilita, situácia je nebezpečná a vlastne v tomto kontexte sa potom vytvorili tie platformy pre jednotlivé rokovania. Týka sa napríklad Líbie, kde sa v rámci rokovania snažíme nájsť spoločné riešenie pre Líbiu a samozrejme politické riešenie tej situácie. A dúfame, že práve prostredníctvom týchto možnosti na, dospieme k určitej stabilite a že nám to umožní a že to bude mať aj konkrétny dopad bezprostredný na riešenie týchto otázok. Neviem, či som možno niečo vynechal, ale dúfam, že nie. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Batr. Ďakujem pekne, predseda. Ja myslím, že prvá otázka, ktorú položila pani Valenciana a pán Panceri, súvisí s tým, čo viac môže Európa spraviť. Väčšinou nepýtam, pretože myslíme, že to vlastníctvo je dôležité, ale myslíme, že dnešné podujete veľmi dobrým krokom správnym smerom, vypočuť si aktérov. Mnohí z aktérov, my s našimi skúsenostiami z procesu z Chartumu, tak sme si vypočuli a stretli sa s viacerými africkými krajinami. Sudán, Južný Sudán, Etiópia, Eritrea. Poprvýkrát sme si vypočuli mnohé veci, ktoré sa realizujú a čo potrebujú niekedy tá vzdialenosť alebo úsečka je vzdialenosť medzi dvoma bodmi. A keď tento partner konkrétnej krajiny povie, že potrebuje pomoc tam, že potrebuje mlieko napríklad, ale vy nám dodávate pomarančový džús, tak to je už niečo konkrétne. A preto myslím, že prvá reakcia na otázky je, že lepšie počúvať národné krajiny, štáty a nájdete tam riešenia, pretože tieto krajiny zabudnite na tú retoriku, tieto krajiny majú projekty. Majú projekty, ktoré nie sú ani také drahé. Oni vám povedia, že máme 25 projektov, ktoré prekladáme Európskej únii. Ale dostali sme, a pani ministerka povedala, je to len, sú to len 2 milióny, nie 230. My sme dostali jeden projekt za 2 milióny, aj keď sme predložili 25 projektov, o ktorých sme si mysleli, že sú priamo veci, ktoré potrebujeme. Prepačte, 230 miliónov eur e, sú náklady na migráciu proces zelenej migrácie v Maroku. Takže ja musím povedať, že neexistuje nejaké univerzálne riešenie, zázračné. Bude to s nami ešte nadlho. V roku 2010-2011 som bol predseda EXCOM pre utečencov v Ženeve na jeden rok. A vtedy ľudia vo svete, presidenci, bolo ich 10 tisíc denne, dnes ich je 60 tisíc denne, 60 miliónov ročne. No a prečo? Prečo sa zaoberáme otázkou migrácie? To je výsledok hlbších problémov prevencii konfliktov a nedostatok existujúce systémy bezpečnostnej rady a schopnosti vyriešiť tieto problémy. No a myslím, že bez toho by sa to z dlhodobého hľadiska vyriešilo, to bude náročný. Ďalej zdieľanie bremien, to je mimoriadne dôležité. Z dlhodobého hľadiska samozrejme, to je odpoveď. Nič, samozrejme aj krátkodobo okamžite niečo treba urobiť, samozrejme, ale eh, dlhodobý no, riešenie potrebujeme, ak eh, európskym riešením je zastaviť migračné toky, to je úplne iná debata ale keď pristupujete k tomuto bodu komplexným prístupom voči Blízkému východu, nový, nový vzťah bezpečnosti, stability aj k Afrike, potom myslím, že môžeme zoverať, migrácia je len špičkou ľadovca. Musíme sa zaobrať všetkými ostatnými vecami, ktoré nám môžu pomôcť. Samozrejme, financovanie je dôležité, ako povedala kolegyňa, nemôžeme bez toho robiť nič. To je dôležitá dôležité riešenie. Budovanie kapacity je dôležitým tou vecou. Je množstvo krajín, ktoré potrebujú budovať kapacity. V Egypte máme inštitúcie a kapacity hľadiska boja proti um, boja proti kriminalite, korupcii. V iných eh, členských štát, v afrických krajinách to nemajú. Ehm, že chceme to urobiť, ale nemáme ani právne mechanizmy. A teraz školíme mnohé krajiny, aby zavádzali zákony. A neexistujú žiadne zákony proti nelegálnej migrácii, proti prevádzačstvu v Egypte. Už máme s tým skúsenosti a úspechy a snažíme sa pomôcť ostatným krajinám a myslím, že Európa môže tiež pomôcť. Pán Panzeri sa spýtal tiež na uh, finančné prostriedky, peniaze aj v Zónom fonde, na z nich. A to sú recyklované prostriedky, nie sú to nové peniaze. A myslím, a ja len súhlasím s pani Janou Gomeš, E, vy ste sa spýtali dve veci. Konkrétne, čo sa spravilo v oblasti legálnej migrácie? No, len veľmi málo. Ja som v Lavalete navrhol, aby Európska únia e, zdvojnásobila štipendia pre africké krajiny. Pán Dimo to akceptoval, ale štipendia ktoré som zvolil, som povedal, že to bude o 10 rokov. Ja som povedal, nie, potrebujeme to o rok. Bolo to akceptované, ale bolo to len pre EÚ nie z rôznych európskych krajín. A ja vás dnes vyzývam ako Európsky parlament, aby každá európska krajina zdvojnásobila štipendium, ktorý dáva africkým študentom. E, to tvorí nádej na vzdelanie pre mládež v Afrike, aby prišli legálnym spôsobom a to môže byť jeden zo spôsobov, ako no, otvoriť cestu mnohej africkí predstavitelia, ktorí prišli na summit v Lavalete, povedali, že uh, hovoríme o, čo hovoríme o legálnej migrácii, keď my máme problémy, ako diplomati získať víza. Predstavte si, ako sú na tom doktori, inžinieri alebo študenti. Čiže treba nájsť tie príležitosti, aby, ste, aby sme uh, prerušili ten obchodný reťazec, obchodný cyklus prevádzačov. No a ku konfliktom my sa v Egypte veľmi angažujeme a snažíme sa nájsť riešenie pre dôležité konflikty s Líbiou. A to je náš sused, slabé hranice, pašovanie, zbrania a tak ďalej. Minulý týždeň sme sa stretli so všetkými stranami Líbii, parlamentom, armádou, vládou Líbii, aby sme hľadali riešenie na boj proti terorizmu, integrácie Líbie, jedna vláda namiesto dvoch. Myslím, že to je veľmi dôležité a vyvíjame obrovské snahy a dúfame, že spolupracovať som sa nám to podarí. Syria, to je tiež veľa a vieme, že súvisí to s americkou a ruskou dohodou. S tým súhlasíme. Boj proti terorizmu v Sýrii. To najhoršie, čo si dnes sa, čo môžeme urobiť, je kolaps v Sýrii. Kolaps v Sýrii, tento problém z trojnásoby alebo zo štvornásoby. Treba sa vyhnúť kolapsu Sýrie, bojovať proti terorizmu a ste pluralistickej spoločnosti na tom pracuje egyptská vláda. A mier medzi Palestínou a Izraelom. To je ďalší zdroj problémov. A spolupracujeme so všetkými stranami, s Američanmi, s Palestíncami, s Izraelcami. len preto, aby sme povedali, že sme to urobili, ale snažíme sa skutočne nájsť spôsoby spolupráce medzi jednotlivými stranami a partnermi. Ja myslím, že riešenie je komplexné, vyriešiť konflikt, mať krátkodobý prístup a dlhodobý. A treba lepšie počúvať krajiny. A keď hovoríme, že v Egypte máme e, rizy, tak si vážime, že členové Európskeho parlamentu akceptujú tie rizy, ktoré máme v budovaniu moderného štátu, boju proti terorizmu. Pričom treba vnímať široké spektrum vzťahov a preto otázky štipendií, legálna migrácia, e, rozvoj, vývoj dlhodobého hľadiska, hľadanie možností pre mládež a aj v rámci malých projektov pre zamestnanosť, e, to je kľúčom. Mládež, e, či na ľudí, ktorí migrujú, sú veľmi mladí ľudia. A myslím, že keď nájdu nádej alebo príležitosti k seba doma, tak to bude tiež zdrojom inšpirácie ja som vám chcel za toto poďakovať. Egypt sa teší na pokračovanie tohto dialógu. Ja sa vám ďakujem, pretože myslím, že toto je veľmi dobrá iniciatíva. A ja navrhujem, aby ste viedli tieto diskusie aj s inými krajinami v Afrike. Tým by táto debata bola zásadná, aby sme sa dostali do detailov záležitostí, tak aby sme všetci dokázali dosiahnuť na spoločný záujem a zlepšenie situácie ľudí na oboch našich kontinentoch. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Sme veľmi radi, že sme mali túto príležitosť vymeniť sa si s vami názory. A budeme pokračovať v spolupráci a vyplnení cieľov, ktoré sme si stanovili. Hm, ďakujem pekne. Tento bod je ukončený. A Prosím, zostaňte tu. Zastupca OBSE prídu skôr, takže príde generálny tajomník OBSE a, a nemeckým predsedníctvom, zástupcom nemeckého predsedníctva OBSE. Čo skoro, teda o chvíľu s nimi budeme diskutovať. Colleagues, please take your seats. Fasten seat belts ready for take. Kolegovia, prosím, usaďte sa. Drahé kolegyne a kolegovia, je to pre mňa veľká česť a som veľmi rád. Môžete sa prosím utišiť alebo pokračovať v rozhovoroch mimo rokovacej sály. Som veľmi rád, že môžeme privítať častého hostia o výbore pre zahraničné veci a generálneho, totiž generálneho tajomníka OBSE, pána veľvyslanca Lamberta Zaniera. A rovnako som veľmi rád, že môžem privítať zástupcov nemeckého predsedníctva v osobe veľvyslanca Gernota Erlera, s ktorým budeme hovoriť o aktuálnych záležitostiach, ktoré spadajú do kompetencií OBSE z hľadiska kríz a konfliktov, e, ktoré momentálne prežívame na našom kontinente. Nedávno sa objavil pokus o prevrat v Turecku. Neustále sa ale tiež zhoršuje bezpečnostná situácia na západnej Ukrajine. To všetko ukazuje, aká nevyhnutná je blízka spolupráca medzi EÚ, OBSE a Radou Európy. Hm, význam, dôležitosť komplexného bezpečnostného koncep- komplexné bezpečnostnej koncepcie, čo OBSE neustále zdôrazňuje. No, to je úplne jasné e, voči tým rôznym druhom nestability. Na jednej strane máme tradičné konflikty, na druhej strane z otázky počítačovej bezpečnosti, terorizmus, nestabilita kvôli migrácii. Na druhej strane členstvo OBSE, to robí dôležitý nástroj pre dialog medzi Ruskom a Západom, no a ostáva fórum, kde môžeme žiadať, aby záväzky, ktoré boli prijaté v záverečnom akte z Helsing a aj charte z Paríža boli prijaté. No a keď sa potrebujeme priority nemeckého predsedníctva, tak minister Steinmeier tie najdôležitejšie vymenoval obnova dôvery medzi účastníckými štátmi a snahy a zachovanie snah o hľadanie politických riešení v konflikte v Ukrajine. Okrem toho minister eh, zdôraznil záväzky nemeckého predsedníctva riešiť dlhodobé konflikty eh, v regiónoch OBSE, tak aby rokovacie formáty a mechanizmy OBSE čo najlepšie fungovali. Nevyhnutnosť vyrieši dlhodobé konflikty. To sa prejavilo v apríli, keď ja zrazu, alebo možno ani nie, tak zrazu v Náhornom Karabachu vypukli boje čo viedlo mnohým stretám na životoch. No a ja som veľmi rád, že posledné vyjadrenie ministra Steinmeiera, kde vyzval posilniť eh, kontrolu vývozu zbraní eh, a zbrojenia v rámci OBS. A potom pán Erler, by ste nám mohli, nás mohli upozorniť na jednotlivé konkrétne iniciatívy, ktoré sa plánujú. Dnes by sme sa radi zaoberali a pozreli sa na to, ako eh, OBSE reaguje na aktuálnu situáciu. Samozrejme, nie sme na konci, nielen koniec augusta. Možno by sme si mohli vypočuť eh, nejaké zhrnutie nemeckého predsedníctva, čo si želajú na zasadnutie ministrov v decembri. No a preto dostane slovo skôr pán generálny alebo najskôr vy teda, ako chcete. Takže kolega Erler, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, milé kolegyne a kolegyne, kolegovia, pán Gáler, pán Roberto Zanier. Milí kolegovia, Dovolte mi, aby som najprv srdečne poďakoval za vaše pozvanie na dnešnú diskusiu. Spoločne s generálnym tajomníkom Lambertom Zanierim by som rád nejakým spôsobom bilancoval krátku dobu nemeckého predsedníctva v OBSE a tiež by som načrtol perspektívu do budúcich 4 mesiacov a rád by som vás informovala o aktuálnom vývoji vo svete. V OBSE členských štátov je 57, inštitúcia tu v Bruseli sa po letnej prestávke vracia k práci aj k politickému upokojeniu zapal. Nedošlo za posledné týždne, práve naopak. Počet kríz sa, jak sa zdá, e, znásobil. EÚ e a OBSE má určité spoločné piliere pre ZBP v Európe a um, trpí rôznymi otrasmi, či už vnútornými alebo vonkajšími, ale máme tu aj Vidíme svetlo na konci tunela, pretože za posledných pár mesiacov my ako predsednícká krajina vôbec sme, sme videli, akú obrovskú prácu robia organizácie v krízových oblastiach OBSE na Ukrajine prostredníctvom špeciálnej monitorovacej misie a na základe práce v tripartitnej skupine tak to velice prispelo k implementácii Minskej dohody. OBSE sa ukázala ako veľmi akčne schopná a užitočná, efektívna organizácia. Hoci treba skonštatovať, že pozorovatelia E, trpeli väčším ohrozovaním, ale prispeli sme k zvýšeniu bezpečnosti a k k vybavovaniu, ale čo sme napríklad dosiahli, bolo, že bezpečnostná situácia na Ukrajine je neuspokojivá naďalej. A potom ďalšie konflikty v rámci OBSE tiež vyžadovali našu pozornosť po krvavom e, znovu splanutí konfliktu v Nahornom e, Karabachu v marci minulého roka či apríli, tak sme sa snažili naše aktivity zintenzívniť a snažíme sa o to, aby sme využívali možnosti OBSE nielen k pozorovaniu a sledovaniu konfliktov, ale aby sme aj prispeli k riešeniam napríklad, že posilníme pozorovateľské kapacity in situ. Ani v Gruzinsku nie je uspokojivá situácia, ale my sa o spoluprácu snažíme medzi jednotlivými zúčastnenými a musíme tu zavádzať do e, dôveru, ktorá prinesie opatrenia v Zadnesterku. V Zadnesterku sa nám po rokoch podarilo po tom, čo tam bol úplne úplné ticho a nerokovanie, tak sme mohli rokovať a identifikovali sme nejaké oblasti, kde by mohlo dojsť k zblíženiu. Celkovo za posledné mesiace sa ukázalo, že nezostávame e, pri status quo, ale chceme rozvíjať posilnené politické snahy, pretože potrebujeme politické riešenia. Aj tie konfliktné strany a tie, ktoré chceli uchovať status quo, tak e, tiež poukazujú na nevyhnutnosť zmien. Musíme viacej, lepšie a efektívnejšie využívať nástroj OBSE a na to sme zaviedli istý proces možného riešenia konfliktov v jednotlivých členských štátoch. Teda u nás sa toho zúčastňovali jednotlivé členské štáty a dúfame, že budeme mať podporu hlavne štátov, ktoré sú aj e, štátov EÚ, ktoré sú aj členské štáty OBSE. Náš ďalší poznatok rozsiahli pojem bezpečnosti, ku ktorému sa OBSE pred 40 rokmi e, zaviazalo, tak je to teraz oveľa aktuálnejšie než kedykoľvek predtým utečenectvo, migrácia, radikalizácia, netolerancia, e, cyberbezpečnosť. Na to všetko potrebujeme komplexný prístup, ktorý musí byť dlhodobý a tu môže OBSE dávať zásadné impulzy pre bezpečnostne politické riešenia, ale aj pre riešenie základných slobôd a ľudských práv. A v minulých mesiacoch sme zvolili práve tento prístup e, na rôznych konferenciách a akciách. Napríklad konferencia Convectivity for Commerce Investment, tak v tejto forme sme poprvýkrát v OBSE dali dohromady predstaviteľov štátov a mm, súkromnej ekonomiky z celého priestoru OBZ, e, aby sme našli viacej podnetov pre ekonomickú výmenu a aby sme odstránili prekažky v cezhraničnej spolupráci. Keď sme hovorili o boji proti terorizmu, tak to nám tiež umožnilo výmenu informácií v boji proti terorizmu a aby sme mohli uviezť do praxe konkrétne opatrenia, ktoré nevždy boli zachytené aj v médiách. Konalo sa viacelo stretnutí k boji proti antisemitizmu, k slobode médií, ľudské práva, ochrana individuálnych slobod. To sú zásadné body bezpečnosti v oktobri sa bude konať veľká konferencia o tolerancii, ktorá nám umožní sa lepšie venovať práve tomuto prvku po tomto nabitom lete pre EÚ a OBSE. Máme e, pred sebou nové výzvy. Potrebujeme e, inštitúcie a štruktúry, ktoré účinne konajú na ochranu bezpečnosti a na to e, potrebujeme, e, aby členské štáty mali dobrú vôľu a aby boli ochotné preberať zodpovednosť, aby OBSE mohlo konať. Minister Frank Walter Steinmeier e, pozval svojich kolegov do poznanie na neformálne stretnutie a počas tohto stretnutia by sme chceli viesť dialog o súčasných výzvach a nájsť také opatrenia, aby sme do budúcnosti OBSE posilnili. Pôjde teda o priamy dialog medzi ministrami, ktorí sú zodpovední za oblasť OBSE. Už máme 40 pozitívnych odpovedí na účasť a je v našom záujme nás všetkých bojovať a prekonať prekážky a problémy, ktoré zažíva EÚ a OBSE v súčasnosti. A úprimne očakávame, že poznanské stretnutie bude prvým krokom k ministerskému stretnutiu v Hamburgu v septembri, aby sme, mali, aby sme dosiahli v OBSE tie najlepšie výsledky. Rakúsko a Taliansko preberú predsedníctvo eh, OBSE do budúcnosti a my takto budeme môcť eh, kontinuálne spolupracovať, aby sme podporovali užšiu výmenu skúseností a aby sme prehlbili spoluprácu s EÚ. To je predbežný plán nemeckého predsedníctva. Samozrejme, ostávam k dispozícii, aby som odpovedal na otázky a dávam slovo pánovi Canierimu, ktorý je generálnym tajomníkom. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Dámy a páni poslanci, OBSE, tak ako to naznačil pán Erler, mm, zadefinovalo veľké politické orientácie, tam skutočná angažovanosť nemeckého predsedníctva to vyústilo do určitého počtu iniciatív, ako pán Erler správne povedal. Ehm v žiadnom z konfliktov neexistuje status quo, robie sa a zaznamenáva sa vývoj, ale to hnutie alebo ten vývoj je veľmi často zložitý. Vstupuje do hry geopolitika, konkurencie, kompetencie a potom ukrajinská kríza, ktorá dominuje e, celému spektru. aby som vysvetlil, aká je súčasná situácia na Ukrajine. Bohužiaľ, rokovania nepostup, nepostupujú dostatočne vpred. Nemecké predsedníctvo venovalo obrovské úsilie e, tejto problematike, aby aby došlo k takej plynulejšej výmene a kontaktom a aby eh, vojenské jednotky, ktoré sú v tých vojnových líniách, aby eventuálne prestali bojovať alebo sa oddelili, ale je, sú diskrepancia, rozdiely v názoroch na tom, akým spôsobom ďalej postupovať. V súčasnosti eh, je tu pokus o eh, zastavenie palby a o prímerie. 1. augusta tohto roka bol tiež takýto pokus mnohých, počas mnohých týždňov sa toto prímerie rešpektovalo a je tu nádej, že to bude pokračovať aj naďalej. A ak to bude takto fungovať, tak, tak vytvoríme aj viacej priestoru pre politický pokrok v tejto oblasti. S ministrom Klinkenom som sa videl včera a bolo mi povedané, že Ukrajinské jednotky zložia zbranie, ale je možné, že by došlo e, k ďalšiemu k ďalšej eskalácii násilia, k porušeniu toho primeria. A, tak pred niekoľkými týždňami sme zaznamenali naozaj veľmi neprímne, hrozné momenty a situácie. E, Sice v kontexte, alebo hovorilo sa o, o tom, o miere zbraní alebo prímery, ale istým spôsobom sa o tom ani nedalo hovoriť, pretože došlo k incidentom, ktoré spôsobili stovky či tisícky obetí, hlavne v niektorých oblastiach, ani nie tak vo vojnovej línii, na fronte ako skôr inde. A my sme sa snažili o sprostredkovanie o, o sprostredkovanie akéhosi čiastočného lokálneho prímeria v určitých častiach. Hoci kľúčovým nástrojom pre nás je e, Ukrajinská rada a my to voláme ako J3C, ale tento nástroj už dobre nefunguje, pretože oni priamo tieto konfliktné strany spolu nerozprávajú a nekontaktujú. A ako správne povedal pán Erler, mali sme aj problémy kvôli tomu, že veľmi často bol nedostatok spolupráce pri dohľade plnenia podmienok na ruskej strane a to spôsobilo, že nemáme kompletný obraz skutočnej situácie na Ukrajine napriek rôznym informáciám, ktoré prichádzajú. Tiež sa hovorí, že sa naďalej dodávajú zbrania aj ťažké zbranie. Zdá sa, že určité zóny, ktoré sú aj vzdialené od frontu, tak tam sa zbrane skladujú a často tieto e, zóny, tento arzenál sa potom nejakým spôsobom približuje k frontu. A došlo k takým situáciám, že E, separatisti ohrozovali tých, ktorí dohliadali na prímerie. Tiež sme zaznamenali prípady a takú e, nešo, nešoferovaných vozidiel. vozidiel bez posádky. Tiež došlo k mnohým nepriateľským stretom, že teraz už vlastne nie je možnosť e, zabezpečiť presun drónov alebo vozidiel bez posádky vo Viedni v kancelárii niekedy môžem vidieť, e, čo sa deje tejto situácii. Aké hovoria tieto skúsenosti, nám hovoria, že keď sme mali kamery, tak um, minulý týždeň boli zábery, satelitné zábery, e, teda zábery z týchto dronov, určité e, stavby, ktoré už sú teraz bombardované. Máme tu aj UAV, ktoré využívajú naši pozorovatelia na kratšiu vzdialenosť, ale aj na tie sa útočí automatickými zbraňami. Mnohé z nich boli zničené a potom je to elektronická vojna, ktorá prebieha na mieste a je pre nás zložité využívať sofistikované zariadenia na mieste. My sa snažíme o satelitný prístup, vrátanie komerčných satelitov, ale samozrejme potrebujeme podporu EÚ. My nemôžeme investovať len do technickej stránky, ale potrebujeme aj interpreto, interpretovať e, tieto zábery a oni by nám mohli pomôcť s operáciami. To sú kľúčové body, ktoré sa týkajú tejto situácie. Ehm, občianske obyvateľstvo je samozrejme znepokojené, dochádza k porušovaniu ľudských práv e, na mieste. Je to tragédia, ktorá žiaľ, e, na ktorú sa zabudlo. Pokračujúci konflikt e, prestal byť stredobodom pozornosti a je zložité to zmeniť. To sú všetko otázky, ktoré súvisia s Krymom. Údajne došlo k rôznym teroristickým útokom z ruskej strany. My sme zaslali našich pozorovateľov do kontaktnej línie, ale nedošlo k tomu, že by sme zaznamenali nejaký zásadný pohyb, ale snažíme sa o to, aby sme sledovali a vedeli, čo sa v tejto oblasti deje. Táto geopolitická záležitosť naše úsilie určite komplikuje napriek mnohým iniciatívam, ktoré pán Erler spomenula, do ktorých sme sa zapojili. Rôzne operácie priamo v teréne na Kaukáze či inde Gruzinsko, tam nás čakajú voľby. Aj tam budeme investovať do pozorovania volieb. Riešenie konfliktu v tejto oblasti eh, nepokročilo. RP schôdzka prebehla, majú kontakty s pozorovateľskou misiou EÚ v náhornom eh, Karabachu tam boli um, interné problémy aj v Arménsku a obávame sa o stabilitu tejto krajiny. Spolupracujeme s policiou, ale žiaľ dochádza k prehnanému používaniu násilia proti demonstrantom Azerbajdžan po uzavretí našich miestnych aktivít sa snažíme o to, aby sme ich znovu spustili v Afganistane aj v Strednej Ázie. Tam sú problémy Tadžikistán, Uzbekistán a uvidíme, ako to bude vyzerať po zmene na vedúcich postoch. Aj tam je isté riziko nestability v regióne. Takže to je ďalšia časť sveta, ktorá nám, nás znepokojuje potom konflikt Moldavsko, rôzne voľby a iniciatívy. Zaznamenal sa istý pokrok v miestnych iniciatívach, ale tieto nie sú postačujúce. Aj Moldavsko vyžaduje našu zvýšenú pozornosť. Západný Balkán a Bosna. Tam je ešte stále najväčšia medzinárodná prítomnosť a niektoré z tých kľúčových otázok v tejto krajine ešte stále nie sú doriešené. Kosovo, tam sme nedávno videli takisto nepokoje, možno budú voľby v decembri. Boli sme tam skutočne prítomní aj počas jary. Zamýšľali sme sa nad tými voľbami v priebehu jary alebo v júni a istotne viete, aká tu je situácia. Možno tu teraz bude možnosť pre všetky strany, ak to bude odsúhlasené. Možno sa to podporí. Čierna hora, tam budú takisto voľby. Politické prostredie nie je celkom upokojené. Dostal som list od predsedu vlády, ohľadne implementácie dohôd s opozíciou. Minister vnútra zriadil komisiu, ktorá má koordinovať prípravu volieb a to vytvára určité trenice medzi politickými stranami. Nad rámec týchto geopolitických tém OBSE rieši aj vyššie, väčšie výzvy. Hovorili sme o boji proti terorizmu, boji proti extrémnemu eh, násiliu, takisto sa hovorí o kyberbezpečnosti a treba si uvedomiť, že ide o pracovnú skupinu, ktorej predseda americký veľvyslanec a Rusi boli veľmi aktívni a súhlasili s prijatím takýchto rozhodnutí. To znamená, je tu priestor, že kde napriek rozkolom sa nám podarilo spolupracovať. Migrácia. Veľká diskusia o migrácii, respektíve diskusia je taká, že či sa máme venovať otázke migrácie. Chcem povedať, že v niektorých krajinách Európskej únie treba byť obozretný. Začali sme napríklad túto prácu rámci bezpečnostného dňa, Dňa bezpečnosti. Bol to formálne podujatie, ale potom to bolo vysoké podujatie. A čo sme tam videli, je to, že v rámci OBS je, hovoríme samozrejme o otázke kvót a ohľadne toho, že kde migranti môžu ísť, ale čo môžeme urobiť ako regionálna organizácia, ktorá pracuje aj spolu s OSN, sa snažíme venovať otázke prapričin migrácie, venujeme sa tomu a takisto sa venujeme aj ďalším otázkam, ktoré súvisia s migračnými tokmi, napríklad mimoriadného zriadenca pre obchodovanie s ľuďmi. A teraz to takisto máme aj vzdelávacie školenia pre úradníkov a zamestnancov ministerstiev vnútra, E, takisto úradníkov pobrežných hliadok a hraničných kontrol, predovšetkým pokiaľ ide o boj proti pašovaniu ľudí a boj proti kriminálnym sieťam. Ale migračná diskusia rastie, máme pracovnú skupinu, máme stretnutie na e, stálej rade a dúfam, že budeme mať rozhodnutie zo strany ministerskej rady. Takže dúfame, že prispiejeme takýmto spôsobom k tomu, aby sme mali OBS, ktoré môže prispieť k celkovej tejto komplexnosti v rámci toho, čo sa tu deje, aký je tu dopad toho, čo sa tu deje. Takisto sa pozeráme aj na dopad v rámci disk e, tohto všetkého v rámci našich spoločností. To znamená, sledujeme to, čo, akú, aký dopad môže mať vlastne ten, tá otázka, aký dopad môže mať vlastne táto otázka v rámci náboženského dialógu v Náhodnom Karabachu a vlastne treba o tom hovoriť s našimi ľuďmi a je dôležité, aby sme komunikovali o týchto otázkach lepším spôsobom našim ľuďom a podľa môjho názoru toto je niečo, čo môžeme spolu urobiť. Spolupracujem s individuálnymi skupinami, budeme mať stretnutie s, budeme mať stretnutie s primátormi, pracujeme aj s mladými ľuďmi, s deťmi, to znamená využívame, využívame sily, ktoré má OBS. A posledná vec, ide o prepojenie medzi OSN a OBS. Tam sme zaznamenali pokrok. Ja som bol napríklad v Albachu do včerajšku. Bolo tu fórum, ktoré organizovalo rakúske združenie think tankové a bola tam Natalie Toči, jedna zo zakladateľov tejto stratégie alebo hlavným kreatorom tejto stratégie a to, čo sa tam povedalo z pohľadu OSN, je, že, sme tu, že tu vidíme jasný rozvoj v porovnaní s predchádzajúcou stratégiou, Solanovou stratégiou a OBS sa vníma už nielen ako partnerská organizácia, ale aj ako platforma pre Európsku úniu na to, aby táto mohla fungovať. Fungovať tak ako aktívny hráč na základe svojich vlastných cieľov politických. A to je veľmi dôležité, pretože Európska únia vo viacerých ohľadoch Európska únia, ako viete, je takým najväčším prispievateľom do OBSE, e. 83% prispieva do rozpočtu, sa počíta na Ukrajinu. A tam 70% rozpočtu ide, pokiaľ ide o SMM, ale SMM je zasa niečo, čo je medzi Ukrajinou a Ruskom. Nikdy sa to takto nevnímalo, ale tak to je. A ten severoamerický komponent v tom a ďalšie iné komponenty, je to skrátka vytvorenie niečoho, čo vytvorilo EÚ a Rusku, kde sa využíva tá platforma na to, aby sme sa snažili riešiť niektoré z tých ťažkostí, ktoré v Ukrajine máme. A tento model zatiaľ nepriniesol Európskej únie žiadne také chvíle, kde by sme sa chceli vzdať tých našich princípov ohľadne kľúčových otázok, ale ponúkli sme priestor Európskej únie, aby sa zaangažovalo. To sa môže udeť vo viacerých spôsoboch. Myslím, že tá stratégia sa už otvára their act. For my part, I, I've, opened, I've opened now a small liaison office here in Brussels. Takže máme úrad aj v Bruseli, kde sa periodicky takýmto spôsobom hm, snažíme riešiť aj túto otázku, pokiaľ ide o vzťahy inštitucionálne. Máme tu kolegu v, pries, v miestnosti, práve robí fotku. Takže dúfam, že to aj z praktického hľadiska posilní naše vzťahy. To je všetko. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pán veľvyslanec. Najprv dostane slovo pán McAllister. Nech sa páči, máte slovo. Vážený pán predseda, ďakujem obom hosťom za zaujímavé otázky. Dve otázky z mojej strany. Prvá je pre pána Elera. Posledné válne zhromaždenie OBS sa konalo v Gruzínsku a tu vlastne valné zhromaždenie veľkou väčšinou sa jasne vyjadrilo k teritoriálnej suverenite a integrite Gruzínska a hraniciam a takisto sa jasne vyjadrilo aj pokiaľ ide o porušovanie zo strany Ruska medzinárodného práva, takže možno by ste nám mohli povedať, ako ste vy vnímali priebeh týchto diskusí v Ženeve. Trochu to bolo podfarbené aj E, tým, že vlastne v Ukrajine situácia zhoršila, tak to nebolo až tak medializované. Ešte jedna otázka pre oboch. Jeden z vás by mohol na to odpovedať, pokiaľ ide o Frankfurter Allgemeine Zeitung. Dnes sa tam píše, je tam článok Ukrajinského ministra zahraničných vecí Eklimkina, ktorý sa veľmi kriticky obrátil aj na OSC, to budem citovať, píše tam napríklad, že už celé roky OBSE je v hlbokej kríze. Moskva stále kritizuje inštitú, túto inštitúciu a snaží sa vlastne krášiť rozpočty vzhľadom na tie princípy, ktoré tu máme a Rusko vlastne v tomto ohľade v tomto ohľade e, takisto kritizuje túto organizáciu. Rusko momentálne nepotrebuje efektívne OBSE, ani efektívny monitoring tejto organizácie, ani prístup e, medzinárodných e, pozorovateľov. Takže možno by ste mohli vypovedať to, akým spôsobom kritizuje Rusko prácu OBSE. Ďakujem pekne. Ja som myslel, že to je kritika Ruska skôr. Ale dobre. Veľmi dobre povedané. Ďakujem pekne, Michal. A ne? Ďakujem veľmi pekne za vaše detailné informácie. Ja by som sa chcel poďakovať nemeckému predsedníctvu za to, že uvítali AFED na začiatku predsedníctva v Berlíne, aby sme mali možnosť pozrieť sa na vaše plány a na ďalšie kroky toho, čo pripravujete. Predovšetkým, čo ma veľmi zaujímalo, bola otázka Transnesterska. Takže dve otázky pre pána Elera, takisto aj otázka pre pána Zaniera. Ako vnímate, pán Eller, od situáciu ohľadne globálnej stratégie vysokej predstaviteľky? Zohráva to je to vlastne v rámci tej dimenzie, ktorú, ste, si, ktorú očakávate, predovšetkým pokiaľ ide o otázku veľmi dôležitého konfliktu predovšetkým dôležitého mechanizmu prevencie konfliktov. Takisto by ma zaujímalo, že či vnímate, tak ako ste to vlastne povedali, že to bude konferencia začiatkom septembra, že do akej miery by ďalšie krajiny mohli prispieť ďalšími krokmi k posilneniu OBSE, či sú to nejaké konkrétne body, ktoré by si chceli spomenúť možno už teraz, alebo sa objavia nejaké budúcnosti, pokiaľ ide o obsah tejto konferencie, ale mňa by skutočne zaujímalo, že akým spôsobom to chcete hodnotiť. Takže, pán Zanie, ďakujem veľmi pekne za vaše informácie. Ja by som chcel, tak ako ste aj vypovedali, o význame, že potrebujeme mať dobrých expertov na to, aby ste mohli dobre pracovať, že kde vlastne je tá pozícia vaša, kde je pozícia Nemecka, potom možno neskôr aj Rakúska a Talianska na to, aby sa to posunulo ďalej a na to, aby sa práca posunula ďalej. A pokiaľ ide o kyberbezpečnosť, tak tam sa spomenulo takisto, ako ste to povedali, tá práca, ktorú vlastne e, OSN vykonáva, aká je vlastne tá globálna pozícia vysokej predstaviteľky. To sú dôležité body, kde máte pocit, že tu je možno nejaký sprostredkovateľ a dobrá práca, ale takisto, keď hovorím o migrácii, tá komunikácia medzi krajinami, ja viem, že sú tu určité prierezové rozhovory medzi Nemeckom a Českom, pokiaľ ide o skúsenosť s migráciou. To znamená, ako tieto konverzácie prebiehajú, keď my máme problém v Európskom parlamente a s Európskou radou e, vnímať e, tú situáciu, kde je viac migrantov, takže možno by sme potrebovali európsky prístup. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Austrievičus. Ďakujem. Chcem sa poďakovať za to, že ste prišli a vyjadrili sa v našom výbore, pretože OBSE vlastne má takýto širokospektrálny mandát a zodpovednosť, to znamená, treba, aby ste sa angažovali 25 rokov po studenej vojne, sme vychádzali z toho, že tu nebudú žiadne zmrazené konflikty, ale zdá sa, že vlastne tie bývalé štáty Sovjetského zväzu ako keby sa teraz tam tie konflikty množili. Takže súvisí to hlavne s Ruskom. Ale otázka pre pána Zaniera je nasledovná. Zamedziť pozorovateľom v dombaskom okupovanom území sa zúčastniť na voľbách. Je tu nejaký pokrok? Alebo do akej miery vlastne ruská strana reaguje na tie požiadavky, aby tu boli, bol lepší prístup k monitoringu, aby sa neumožnila tá konfrontácia, že by sa rozšírila. A ďalšia otázka pre vás, pán Zanie, pokiaľ ide o tú nedávnu tendenciu, ktorá vlastne začína bývalé sovietské praktiky, ako keby, že sa využívajú takéto psychiatrické e, celý samotky alebo obmedzenie, kde vlastne sa dostanú politici, pán Omarev napríklad, ktorý sa dostal na psychiatriu násilím a je takto izolovaný od ľudí. Myslím, že to je negatívne a Myslím, že sa tomu treba venovať veľmi rázne. Pán Erle vlastne 14. E, ruská divízia, ktorá bola e, stiahnutá z Nemecka, táto ešte stále je vlastne zdrojom konfliktov v tomto regióne Musíme jednoducho sa venovať dôležitým otázkam nestability a pokým táto armáda, akokoľvek sa už momentálne volá, bude v tomto regióne, tak jednoducho tu nebude nejaká veľká nádej pre stabilitu a mierové urovnanie konfliktu. To znamená, do akej miery stiahnutie tejto nelegálnej formácie sa rieši počas nemeckého predsedníctva, keď vy už máte zacielené vaše aktivity na Transnistersko, čo ja oceňujem. To stiahnutie týchto jednotiek by sa malo udiať čo možno najrychlejšie. Ďakujem pekne, pán Šolc. Ďakujem a ja sa chcem poďakovať. Poďakovať za vyjadrenia. Tu som. A chcel by som možno spomenúť ešte iný aspekt tejto diskusie, hoci vlastne tie otázky mojich kolegov istotne sú veľmi dôležité. Ja si myslím, že OBSE je jedinou organizáciou v súčasnosti, ktorá má za úlohu zamyslieť sa nad tým, že aké záujmy treba sledovať a akú pozíciu pri rozvoji a pri odstraňovaní konfliktov treba jednoducho realizovať. My sme tu ako Európsky parlament, ako Európska únia jedným z aktérov, viac menej spoločným, spoločne postupujeme, niekedy jednotlivé členské štáty majú iné záujmy, ale v rámci OBSE musíme jednoducho sa na novo definovať a načrtnúť otázku, že čo môžeme my urobiť na to, aby sa konfliktné situácie odstránili. Čo teda môžeme prispieť? To znamená, tá otázka pre vás z mojej strany je, že ako vy príjmate ochotu predstaviteľov OBS, či už ide o parlamentné zhromaždenie, alebo či už ide o exekutívnu rovinu. Ako teda vy vnímate tieto jednotlivé formy recepcie, percepcie takéto politiky, pokiaľ ide o východisko pre možnú spoluprácu v rámci tejto organizácie, pokiaľ ide o odstránenie konfliktov, ktoré ste tu veľmi dobre popísali. A druhá otázka, sa stávate názor, že na to členské štáty OBS e dostatočne dávajú finančné prostriedky a nielen materiálne, pretože sú tu rôzne štúdie a aj dôkazy, že by sa mohli vytvoriť nejaké poradné grémia aj z civilného sektora, ktoré by vlastne potom OBSE štruktúra mohli pomáhať formou poradenskej činnosti. A na záver ešte jedna otázka. Nemali by sme sa zamyslieť na čas tých troch košov, pokiaľ ide o bezpečnosť, obranu a vyhýbanie sa konfliktov. Zamyslieť sa teda nad hospodárskymi aspektami, to je možno jedna z tých otázok, ktoré sa možno aj z pohľadu týchto komplikovaných otázok v rámci Európskej únie, kde sú diskusie ohľadne toho, že ako vlastne bude pokračovať ďalej ten integračný proces. Možno by sme sa mali tomuto venovať, nemali by sme možno OBSE nanovo profilovať v tejto oblasti, to znamená, pokiaľ ide o kooperáciu v rámci COP1, COP2. Takže na záver, to je otázka, ktorá sa týka utečeneckej krízy, problematiky a tých aspektov migrácie, ktoré ste spomenuli právo azylové, azylová problematika. To sú všetko otázky, ktoré potom, ak nebudú vyriešené vlastne v rámci kooperatívneho dialogu, môžu priniesť ďalšie konflikty a my vieme, že aj neochota niektorých členských štátov sa podielať na spoločných riešeniach, že z toho takisto môžu vzniknúť nové problémy, takže toto je tá otázka toho aspektu OBS, to by ma zaujímalo. Ďakujem pekne, pán Mezerič. Ja, ale... Ďakujem pekne, pán predseda, ja sa posnažím hovorať to stručne, pretože čas uteká. Takže najskôr mi dovolte vyjadriť tiež eh, naše vďačnosť eh, za túto detailnú, detailné prezentácie. No, potrebujeme ich oveľa viac samozrejme. No a ja vítam tiež vašu ochotu prísť k nám do výboru e, takmer vždy, e, keď vás pozveme. No ja vítam, keď na začiatku, keď začiatkom roka e, Nemecko sa volá predsedníctva OBSE. To som privítal, pretože je to skutočne čas, keď konštruktívne myslenie a pozitívna dynamika musí sa stať súčasťou mnohých vecí, o ktorých sa hovorí. Ja tiež chápem, že vtedy som pochopil, že toto je veľmi ambiciozne že takmer nemožné. No a súčasne som trochu menej optimistický kvôli tomu, čo sa zatiaľ dosiahlo. A ešte to nie je koniec roka, takže možno nás čakajú ešte niektoré pozitívne novinky, ale čo, to, čo sa doteraz sa dosiahlo, je trochu obmedzenejšie a je to trochu menšie ako to, čo sme čakali. Pán Erler, vy ste to spomenuli a s tým súhlasím, že aj napriek tomu, keď eh, pozrieme na eh, tú najväčšiu vec eh, krajiny, tak si treba uvedomiť a vieme, že minské dohody sa neimplementujú a to potvrdzujú každodenné informácie z trilaterálneho, trilaterálnych kontaktov, špeciálne monitorovacie misie. Nič politická pracovná spá- eh, skupina eh, nepracuje, nefunguje, eh, neprodukuje žiadne výsledky, keď monitorovacie misie čelia útokom a nemôžu vstúpiť na okupované územia. A keď je letecký dozor, tak ako ste povedali, zanieri, nie je možný v regióne Donecka. A to pre mňa nie je úspechom pre OBSE. E. Tiež chápeme, že dôvodom to je, že v momente dohoda z Minska, čo je e, veľmi komplexná dohoda, na strane Ruska nebola žiadna ochota vypracovať nejakú cestovnú mapu toho, kto má čo realizovať kedy, aby sa dosiahli dohody. No a ja skutočne e, verím v trpezlivú diplomáciu, malé kroky, ale nie je teraz čas e, zistiť, či by mohla byť vypracovaná na mapa alebo minimálne čiastočná na implementáciu dohôd e, z Minska. Ja viem, že to vyžaduje angažovanosť na najvyššej úrovni, takže ja by som chcel požiadať, aby ste trochu hypotetizovali a stručne k uzbeckej kríze. Ja si myslím, že skutočne, že OBSE by sa tým mala pozorne zaoberať. Podľa správ z Kazachstanu, tak vicepremiér Ruslan Azinov už je v domácom väzení a videlo sa, že on je jeden z potenciálnych konkurentov na mesto Karimova. Takže možno je to dlhá hra, ktorá nás čaká v Uzbekistane. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán kolega Kukan. Ďakujem pekne, predseda. Mám jednu otázku pre pána Zanieriho s na jeho skúsenosti medzinárodných záležitostí. Veľmi všeobecná otázka, ako hodnotíte prístup Ruska voči OBSE, aká je ich stratégia, aké taktické opatrenia príjmajú, ako sa správajú. Mm, dalo by, dali by sa použiť na sledovanie našich vlastných záujmov, alebo je to beznadené. Ďakujem, ďakujem pekne, kolega Freund. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pekne eh, kolegovi za vynikajúcu prácu, ktorú odvádzate. Ja som eh, z Rakúska, preto sa musím vyjadriť. My sme eh, vždy a teda oceňujeme prácu, ktorú odvádzate. Budúci rok čaká predsedníctvo nás. Ako pravdepodobne viete, ja by som sa chcel spýtať jednu otázku, ktorá teda je článku, ktorý som si prečítal v New York Times v júli a som si istý, že obidva ste tento článok tiež videli. A tam dva a, oceky a vojaci v zelenom si dajú helmy a znižia zbranie, pričom pozorovatelia v milých oblečeniach si zbalia notebooky a odídu, no a potom začne boj. Nož, tento postup medzi pozorovateľmi a bojovníkmi sa odohráva každý deň a už tretí rok to ukazuje situáciu. No a no takto to pokračuje v takéto atmosfére a takomto duchu. Takže ja sa chcem spýtať, aká bola vaša reakcia e, na tento článok. Mám ešte jednu otázku. ktorú požiadal Anna Líce. Má 5 otázok a chcela by 6 otázku položil niekto iný. Totiž čo môže urobiť Európsky parlament aby pomohol a aby vás podporil v vašich snahách. Ďakujem pekne, kolegyňa Hautala. Ďakujem. Ja budem najstručnejšia zo všetkých. Mám dve otázky. Kolegovia už upozornili na správanie Ruska, OBSE. Kde som povedala, že znižo, e, e, zneužívanie princípu konsenzu je tu nový vysoká predstaviteľka Street, ktorá je bývalou poslankyňou Európskeho parlamentu, a tak a, Rusko bolo proti tomu, aby pokračovala v, to, v jej úrade a, a ja chápem, že ona stiahla a dôvodom opozície bolo, že ona podporuje práva krymských Tatárov. Mohli by ste sa vyjadriť k tomuto prípadu? A druhá otázka v, na území OBSE e, je tendencia, že autokrati sa snažia predlžiť e, svoj mandát a odstrániť e, ústavné prekažky. Tadžikistan, Azerbajdžan má OBSE nejaké možnosti zasiahnuť v takýchto situáciách. Ďakujem pekne. Ja mám ešte jednu technickú otázku asi viac pre pána e, Zanieriho. A keď to tak je, že keď, sa, keď sú zostrelované pozorovateľské bezpilotné lietadlá a nie je tu ostatných členských štátov e, poskytnúť sa k dispozícii satelitné snímky, tak aby vedeli, čo sa deje. A nebola by to možnosť tieto veci, ktoré dostanete podeliť sa Ruskom. Vieme, že vysielal svoje zbranie eh, vojakov cez hranice. Vieme, ako eh, konajú, všetko to známe, ale niekedy vzniká dojem, že to všetko vníma na jednej úrovni obeťa a páchateľa OBSE. Len takým úradníkom všetko si zapíše a tom vieme síce, čo sa stalo, ale nič sa nezmení. Takže otázka na tie satelitné snímky, snímky, ktoré by sa mohli dať využiť. No a teraz sa, sme sa dostali na koniec zoznamu so rečníkov. A pôjdeme v rovnakom poradí. Pán Euler, chcete začať? Áno, ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem za E, početné otázky, ktoré ste e, položili a ktoré ukázali, že e, veľmi pozorne sledujete prácu OBSE a prácu nášho predsedníctva tento rok. Všeobecne by som chcel povedať, že samozrejme, že tento rok sme si pôvodne predstavovali úplne inak, aj keď v roku 2014 sme prijali rozhodnutie, že sa budeme uchádzať o predsedníctvo, aj keď sme vedeli, že kríza na Ukrajine existuje a že vedeli, čo nás čaká. Ale to samozrejme vedelo, viedlo k tomu, že toto predsedníctvo, čo týka úspechu, závisí od pokroku hlavne riešení. K tomu sa dostali iné problémy, o ktorých sa už hovorilo, o ktorých ešte budeme iste hovoriť na Kaukaze. A dá sa povedať, že toto predsedníctvo, inak ako predtým, postihnuté konfliktami a krízovým manažmentom, krízový manažment tvorí a vyčerpáva e, veľké kapacity v OBSE a tým automaticky utlačia ostatné témy do úzadia. To inak nejde, pretože OBSE je organizácia ktorá má rozpočet 144 miliónov eur ročne, to je skutočne veľmi skromná sumička. A to znamená, že v takéto konfrontácii s krízovým manažmentom môžeme sa venovať všetkým otázkam tak, ako chceli. No a ďalej sa tu hovorilo v rôznych kontextoch o Pán McAllister sa pýtal na konkrétny článok, ako je to s ruskou úlohou v rámci OBSE. Áno, je pravda, že princíp konsenzu sa uplatňuje a zneužíva ho však nielen Rusko. Ale je to príliš atraktívne princíp konsenzu využite na vlastné ciele. Napríklad faktom ostáva, že niekedy na územiach, kde by sme to vôbec nečakali, zrazu máme problémy s Arménskom a Azerbajdžanom, pretože títo jednoducho v ľubovolnom kontexte začnú klásť požiadavky, ktoré s tou témou vôbec nesúvisia, ktoré ale súvisia s ich vlastným konfliktom. No, tam musíme prekonávať tieto prekážky. Takže to je fakt, s ktorým musíme pracovať, že princíp konsenzu je problematicky ťažký princíp, ale samozrejme bez princípu konsenzus by sme mali oveľa menej členov a prišli by sme za istých okolností aj dôležitých členov, takže preto musíme akceptovať tieto konfrontácie. Rusko je veľmi dôležitým partnerom nielen v kontexte konfliktu na Ukrajine, ale aj čo sa týka tretej dimenzie zazneli tu otázky na toto tie personálne rozhodnutia. Tu všeobecná skepsa voci tretej dimenzii a to už začína pri rokovaní o rozpočte. Stále sa tam snahy o škrty, a, tak je keď a, naše rozhodnutia o personále. O personálne rozhodnutie, takže to sa využíva tento princíp na vykonanie tlaku alebo na prerušenie práce na HKN. Eh, a vysoké komisárke pre národné eh, menšiny eh, je voľné miesto. Ani Torsa nemala šancu kvôli ruskej strane, kvôli kritickej správe, ktorú zadala. No a tým OBSE sa musí konfrontovať a musíme sa snažiť v ťažkých rokovaniach hľadať riešenie. Otázka rôznych iných konfliktov. Tu ešte povedať na jednej strane správ. Pravda, že konflikt na Ukrajine vedie k tomu, že všetká pozornosť sa sústredí na to a automaticky ostatné konflikty a tie konflikty na Kaukaze a Zadnestersku, že zúčastnené strany majú pocit, že OBS tomu nevenuje dosť pozornosti. To sa dá chápať, prečo to tak je, ale my sa skutočne snažíme. Cesta parlamentného zhromaždenia do Tbilisi bola dôležitým signálom, že pozornosť sa nesústredí len na konflikt na Ukrajine. A ja myslím, že aj momentálne zaznamenávame postup, čo sa týka už dlhotrvajú ženevské debaty, no a treba to aj povedať, prispeli k tomu minimálne, že tento konflikt sa nerozšíril, a momentálne sa sústredíme na konkrétne zlepšenia situácie obyvateľstva v rôznych oblastiach Južnom Osecku, Abcházsku a tak ďalej. A, takže, aby sme uľahčili život ľuďom, spolupracujeme s rôznymi MVOčkami, no a problém je vždy taký, je tu otázka štatútu, ktorá sa zdá byť neprekonateľnou. Gruzinsko nie je ochotné uznať, že má tieto samostatné teritoria Osecko a Abcházsko a Rusko na druhej strane nie je ochotné uznať eh, právo na suverenitu nad celým Gruzínskom, takže v eh, všetkých malých krokoch na zlepšenie a nakoniec je tam tento konflikt a je to skutočne pre OBS obrovské, obrovská výzva. Arne Líc položil dve otázky, ktoré by som chcel Ja, Takže globálna stratégia a pani Mogherini sa veľmi dobre hodí k našim snahám a, e, ťažiskovým bodom, napríklad práca na rôznych e, tieňoch konfliktov s dôrazom na preventívne schopnosti je za tým e, z toho, ktorý je známy aj v EÚ, že najskôr e, treba nové výzvy, ktoré súvisia s konfliktami, súvisí s hybridnými konfliktami, s tým, že už malé jednotky dokážu vyvolať konflikty, destabilizáciu s novými systémami zbraní, ako napríklad s drónami. A to sú nové výzvy pre prevenciu. A preto myslím, že je správne mať dôraz na prevenciu a rozvíjať schopnosti Eh, OBSF v tejto oblasti. No a to je tiež eh, bod programu eh, na neformálnom zasadnutí ministrov zahraničných vecí, ktoré sa uskutoční 11. septembra. Cieľom je posilnenie OBSE a celkom vedome. To bolo riziko, nevedeli sme, aké budú reakcie je tu cesta neformálneho stretnutia, alebo teda celkom vedome sme mm, si vybrali cestu neformálneho stretnutia už v roku 2009, 2010 sa niečo také usporiadalo, ale v inom kontexte. Takže teraz som potovne tá možnosť 40 ministrov zahraničných vecí bez delegácií sa stretne a v priamom rozhovore budú hovoriť o príležitostiach a budúcnosti OBSE. Dúfame, že získame impulzy ktoré na Rade ministrov v decembri v Hamburgu dokážeme zmeniť na konkrétne politiky. Ďalej za Dnestersko, to je podobne ako v Ženeve. A ten pokrok je veľmi pomalý. My dúfame, že úloha ruských jednotiek sa mohla krátkodobo zmeniť, ale hovoríme to s istou dobrým pocitom, aj s istou dávkou hrdosti, že sa nám podarilo napriek všetkým ostatným výzvam obnoviť eh, proces plus 2 po dvoch rokoch eh, o prerušenie a prerušenie sa uskutočnilo nové stretnutie. No a musím skromne povedať, že eh, bol pokrokom, že o tomto zasadnutí bol podpísaný protokol. To síce ďaleko od toho, čo by sme si želali, ale musíme byť eh, spokojní, eh, keď sa vôbec eh, realizujú kroky správnym smerom. No a k tomu, čo povedal pán Šolc, ja môžem uviezť len jeden príklad a tom zdôrazním ešte jeden bod. Niekedy ideme nezvyčajnou cestou, čo sa týka riadenia konfliktov. Jeden bod je, že sme identifikovali a no, poukazne panelu povedením vyslanca Schingera, kde nám jasne povedali, že v tom konflikte na Ukrajine otázka rôznych postojov a vnenia to treba vidieť ako súčasť tohto konfliktu. Znamená to toľko, že ruské vnímanie politiky po roku 1991 e, západu je úplne negatívne je to tým smerom, že sa využíva slabosť Ruska a Západ robí vždy proti, za, proti ruskú politiku, no a e, vnímanie EÚ a americkej strany je taký, že s Ruskom e, v Rusku sa správali férovo, boli tu výzvy na strategické partnerstvo, je veľa dokumentov, kde sa to, o, e, to objavuje. No a toto, táto konfrontácia a, a rôzne vnímanie reality je dôležité na pochopenie konfliktu medzi e, Ruskou a Západom a konflikt na Ukrajine je najhlbšou krízou medzi Západom a Ruskom po ukončení studenej vojny. No a čo? To by len už e, snažíme sa nasledujúce veci. Nemyslíme, že keď sa stretnú hlavy štátov a vlád, ktorí hovoria o tých rôznych, rôznom vnímaní reality, nájdu Konečne To musí výjsť z občianskej spoločnosti a preto my v Hamburgu po vedením Vedeckého inštitútu OBSE e, sme nazvali 30 think tankov, aj ruských, aj európskych. A zadali sme im úlohu do decembra tohto roka predložiť návrhy o tom, ako zmeniť, ako prekonať tento problém. Also davon, dass uns Leute, die sich in dieser Materie a dúfame, že odborníci v tejto oblasti prídu s pertinentnými pripomienkami o tom, ako dosiahnuť pokrok. Pretože bez týchto možno čiastočných riešení sa nám nepodarí dosiahnuť finálne riešenie situácie na Ukrajine. Jedným z našich ústredných úsilí je, že chceme rozlíšiť a prioritizovať určité veci, aby sme zabranili tomu, že sú len vojensko-politické záležitosti a že ekonomické záležitosti sú v inej oblasti a potom sú ešte niekde odložené ďalšie body. Všetky konflikty, ktorým sa venujeme, e, všetky sú pre nás mimoriadne dôležité. Neexistujú viac a menej dôležité sú dôležité z hľadiska transparentnosti, z hľadiska politického a demokratického. A to je to najdôležitejšie posolstvo OBSE. Všetky tieto dimenzie sú rovnako dôležité, pretože prispievajú k spoločnej bezpečnosti a nemôžeme v úrovni bezpečnosti robiť nejaké rozlíšenie menej či viacej dôležité. Všetky sú významné a dôležité. Musíme rôzne riešenia podporovať, ale sme toho názoru, že tretia dimenzia má veľký význam pre politickú bezpečnosť. To je to, čo som si ja poznačil a som si istý, že Lamberto sa bude venovať ešte ďalším otázkam. You, me, like question, Ak dovolíte, venoval by som sa poslednej otázke, pretože podľa mňa je centrálna. Je ústredná vo všetkom tom, čo chceme dosiahnuť. Samozrejme, že je dôležité na túto otázku odpovedať. Museli by, to, museli by sme to prebrať aj s Rusmi alebo poznať ich názory, aby sme vedeli z tých pravidelných a systematických kontaktov, ktoré máme s ruskou stranou, ktorí rovnako ako ostatné krajiny sú plnohodnotným členom našej organizácie. A čo to znamená? Ten pocit je, že e, ste e, že patrite do tejto organizácie, že máte právo veta a tá sná dosiahnuť konsenzus rozhodnutia, či sa to urobí, neurobí a či sa to právo veta uplatní. Ja si myslím, že Rusi pozerajú na OBSE čím viac, čím ďalej, tým viac subjektívne, pretože je podľa nich pod veľkým vplyvom západu a stiažujú sa na tie trojrozmerné problémy v oblasti bezpečnosti, keď, hoci ja si myslím, že to už je zastaralý postoj či prístup. My tu máme veľa ďalších akcií. A migrácia je len jeden z aspektov a tie sa nezaoberajú len tým trojrozmerným prístupom. Rusi majú totiž to pocit, došlo k obrovskému posilneniu a investícií do ľudských oblastí. Sú tu tri inštitúcie. Západ tomu hovorí nezávislé inštitúcie. Rusi často tvrdia, že to nikde nie je stanovené, že tam nie je žiadna zodpovednosť a na tom, ako tieto inštitúcie fungujú. Západ to samozrejme spochybňuje, tvrdí, že sú tu isté záväzky a tieto investície majú len dohliadať na to, že sa naozaj záväzky aj implementujú. Takže je tu tá vlastná osobná zodpovednosť, ktorá prevažuje. Ale keď sledujeme tie rozpočtové záležitosti, tak niekto mi povedal, no pozrite sa, koľko ste dali na ľudské zdroje na miesto politických či vojenských. A ja som mu hovoril, že to tak nie je že tá politicko-vojenská zložka to je práve to, čo investujeme do Ukrajiny. Takže práve tie investície do bezpečnostných oblastí A v tomto bode je Rusko znepokojené. Samozrejme súvisia aj s pohľadom západu na Rusko. Rusko má pocit, že Západ propaguje také hodnoty, ktoré nie sú úplne v súlade s ruskými hodnotami, s hodnotami ruského ľudu. Určite tieto diskusie poznáte a to sa potom často pretavuje aj do diskusie na pôde týchto organizácií. Takýto ruský prístup potom vedie k tomu, akí predstavitelia sú menovaní do e, týchto inštitúcií. Keď majú Rusi pocit, že jedna inštitúcia prekračuje svoje právomoci a že nedochádza ku konzultáciám, to síce nie je moja úloha, na to má dbať predsedníctvo, ale viedel som diskusiu s Lavrovom, keď e, došlo k tomu, že neprebehli konzultácie, že nebola prístupná správa o Kryme a my sme takýto postup neočakávali. No tak oni hovorili, že áno, že delegácia Ruska cestovala na Krym, že spolupracovali, že chceme, aby táto organizácia fungovala, aby sme mali e, protiažok, ktorý by fungoval. Vy to samozrejme môžete interpretovať ako len chcete. To už ale nechám na vašom zvážení. Ale oni pozerajú na OBSE ako na organizáciu, ktorá nemá vyvážený prístup. Napríklad v juhovýchodnej Európe sme veľmi aktívni v posovietskom priestore. To si oni mysleli, my tvrdíme, že to tak nie je. Oni hovoria, že sa iným častiam Európy nevenujeme, my zase tvrdíme, že sme otvorenou celoeurópskou inštitúciou a že sme pripravení reagovať na akékoľvek problémy. Rusi sa dokonca rozhodli ukončiť operáciu OBSF v Čečensku a povedali, že nie sme v kategórii krajín, ktorá by mohla hostiť takéto akcie OBS, ale to nebolo dobré vyhlásenie, pretože v pohraničí v Meditori máme jednu operatívnu jednotku. To sú pocity, ktoré Rusi majú, keď sa pozerajú na OBSE a majú pocit, že OBSE je dobrou platformou pre zapojenie Ruska. Menovali tam jedného zo svojich najlepších diplomatov bývalého rečníka ministerstva zahraničia, ktorý je ale často frustrovaný, keď hovorí, že dochádza len k tomu, že sa tu navzájom obvinujú na stretnutie, ale že on sa snaží nájsť priestor pre dialog a istú cestu vpred. A že podobný prístup e, nenašiel u partnerov a tým sa vraciam k stratégiám e, globálneho charakteru pani Mogheriniová. Tam sú určite aj nejaké príležitosti, ktoré by mohli mať dopad na OBSE, na to, akým spôsobom OBSE funguje, bez akéhokoľvek podozrievania toho, že by sme sa vzdali nejakých zásadných princípov, ktoré sú kľúčové, to nikto nespochybňuje, ale logika sankcií, ak to budeme aplikovať na OBSE. Tak vlastne ignorujete potenciál organizácie, ktorá bola vytvorená na to, aby riešila stav medzi dvomi znepriateľen, znepriateľenými stranami, keď dojde ku konfrontácii či k polarizácii, tak OBSE predstavuje istú platformu, ktorá umožňuje angažovanie oboch strán. E, pán predseda prerušuje, e, naši tlmočníci môžu skončiť a my budeme ďalej pokračovať v angličtine. Points. Uh, a number of points have been made on SMM and uh, the added value, etc. Uh, but think for a moment